good morning everybody. Uh, ráno prajem. Prepačte, trošku meškáme. Čakáme na tieňového spravodajcu a spravodajcu. A prvý bod dnešného programu uh, je vlastne program live. Väčšina ľudí, aj spravodajca už sú tu. Mohli by sme teda začať diskusie Eh, zrenie program pre životné prostredie a oblasť eh, klíma, klímy, teda v skrátke je to LIFE a dám slovo správodajcovi pánovi Gebrandimu. Nech sa páči. Thank you eh, very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že tu môžem zastupovať môj návrh správy program LIFE. Je to také moje dieťa. Je to naj najúspešnejší, najefektívnejší e, rozpočtový program, ktorý v Európe máme. Je to vynimočne e, úspešný program, takže som veľmi rád, že som spravodajcom a tiež ma teší, že som teda dnes mohol pristával som o pol šiestej. E, prečo je to taký úžasný program? pretože projekty sú skutočne mimoriadne, majú veľkú pridanú hodnotu, veľmi málo problémov, je to naozaj neuveriteľný program. Len dva príklady z posledných pár rokov, ktoré dokazujú túto úspešnosť. Jeden je projekt financovaný v Španielsku, Boli tam také tie dravé vtáky, otrávené, 600 tisíc eur a milión španielských eur, teda veľmi e, úspešné programy, ktorými sme sa dokázali vyhnúť tomuto nelegálnemu tráveniu e, dravých vtákov. Teda veľmi dobrý príklad toho, aký úspešný môže byť projekt s obmedzeným rozpočtom. Ďalší, e, ďalšia oblasť klimatické zmeny vo Walese, projekt financovaný preto, aby metán, e, ktorý pochádza zo skládok, sa mohol zachytiť a ekonomicky využiť. Aj to bol veľký úspech. Iba 1,4 milióna eur dala Európska únia, 1,5 milióna eur dalo Spojené kráľovstvo. Bolo to veľkým úspechom, 50 tisíc eur sa dá takto zarobiť z takýchto uzavretých skladov, tým, že sa bude využívať odpadový metán. A 13 miliónov tón CO2 bolo možné zachytiť. Čiže toto sú dva odlišné príklady, e, ktoré dokazujú úspech tohto programu. Videli ste v mojej správe, že som predložil niekoľko pozmeňujúcich návrhov. E, niektoré sú technického charakteru, tak e, spresňujú text. Napríklad zmenil som znenie nízkouhlikované, nízkoemisiové, e, aby to lepšie vystihlo náš cieľ. Skleníkové plyny CO2, príklad metánu jasne dokazuje, že aj toto je dôležité technické spresnenie. Ďalšie pozmenujúce návrhy sú politickejšie. Zmenil som čisté energie na obnoviteľné energie a energetickú účinnosť. Doplnil som mm, morské ekosystémy ekosystémami, biodiverzita, mm, morské e, systémy ktoré sú rovnako dôležité na zemi ako aj na mori a tiež som zdôraznil um, účinnosť zdrojov ako doplnenie k všeobecnejšiemu zneniu uh, e, o bežnej ekonomiky. A tiež sa teraz chcem sústrediť na niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložil, ktoré sú politickejšieho charakteru, predovšetkým rozpočet samotný, rozpočet je obmedzený a, a zostane e, li, um, obmedzený, aj keď ho rozšírime. Ja navrhujem, aby sme navýšili rozpočet z 5,4 miliard, e, čo navrhuje komisia na 7,2 e, miliardy. To je tiež v súlade s predošlými stanoviskami tohto parlamentu a ja počítam s vašou plnou podporou Takisto som zosúladil predošlé eh, stanoviska 25% na 35%, na 30%, pokiaľ, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Eh, o tom ani nemusíme diskutovať. Ďalší prvok je eh, finančná úroveň. Komisia vytvorila priestor pre flexibilitu. Ja nie som proti tomu, ale Pokúsil som sa v mojich e, návrhoch špecifikovať nie túto úroveň, túto sádzbu, ale podmienky pre minimálne a maximálne spolufinancovanie alebo úroveň spolufinancovania. Čiže toto uvidíte v mojich návrhoch. Ďalší dôležitý prvok, e, politický, podľa mňa, je e, strednodobé má analýza. Pôvodný návrh komisie bol podľa môjho názoru slabý. Ja som chcel skutočne strednodobú analýzu po troch rokoch namiesto po štyroch a vytvoril som v návrhoch pár kritérií, aby sa zaručilo naozaj, že bude vysoká kvalita a výkonnosť hodnotenie samotné nie je cieľom, sú to dáta, ktoré sú kľúčové, ktoré by sme mali využiť a podľa toho aj konať ďalej. Ďalší dôležitý prvok sú nevyčerpané prostriedky zo súčasného programu LIFE. Návrh komisie je, aby toto prešlo do programu EU e Invest ja by som bol radšej, keby to išlo do nového programu LIFE. Je to dôležitý environmentálny prvok. LIFE je oveľa uh, vyššie ako EU Invest. Ako pôvodne sa to nazývalo Junckerov fond, takže tento návrh je taktiež uh, kľúčový. Ďalší prvok, tiež kľúčový, veľmi a možno tu budú problémy v diskusiách s ostatnými členskými krajinami. Chcel by som sa vyhnúť tomu, aby prostriedky z LIFE e, nahradili národné e, prostriedky. E, v posledných 5 až 10 rokoch sme videli, že hlavne v biodiverzite výdavky sa znížili v členských krajinách a mnohé členské krajiny sa snažia nahradiť svoje národné zdroje a využívajú miesto toho európske zdroje. Podľa mňa toto je veľmi nebezpečný vývoj, potrebujeme veľmi e, široké prostriedky e, v celej Európe, aby sme udržali biodiverzitu. Nemali by sme nahrádzať národné zdroje európskymi. Rada sa veľmi snaží o zosúladenie programu LIFE s národnými plánmi v biodiverzite. Z politického hľadiska mi to neprekáža, ale z rozpočtového podľa mňa to nie je správny postup. Posledné dva prvky, pán predseda. Politická diskusia, ktorú sme mali počas um, predošlých programov a diskusiách o programe LIFE sa týkala národných alokácií. Podľa mňa program LIFE by mal zostať založený na výkonnosti, mal by byť e, motivovaný kvalitou a nie geografickými kritériami. To znamená, že ak vyčleníme prostriedky vopred pre členské krajiny, neuvidíme e, peňažné toky, ktoré pôjdu do projektov, ale projekty, ktoré budú prispôsobené fondom a to je zle. Je tu veľmi silný tlak zo strany rady, aby sa znovu e, zaviedli národné alokácie. Budeme to o tom diskutovať s radou, ale podľa mňa je veľmi dôležité, aby naša pozícia zostala silná. Zameriavame sa na kvalitu a výkonnosť. Musíme nájsť nejaké východisko. No a ešte na záver, pán predseda, program LIFE obsahuje veľký balík prostriedkov 5,4 miliardy eur bežní občania, pre nich to, je, to sú obrovské prostriedky, ale je to kvapka v mori a my to vieme. A komisia si to veľmi dobre uvedomuje. Takže zdôrazňujeme v návrhu to, že program LIFE môže zostať obmedzení finančne, ak budeme úspešní e, a zefektívne, zefektívnime e, riešenie environmentálnych otázok, biodiverzita, obežná ekonomika, veľké nákladné programy, kohezná politika a tiež spoločná polnohospodárska politika. Toto je podmienka aby sme zachovali relatívne malý program uh, live v prípade, že tie veľké programy uh, budú funkčné. A vieme, že toto nie je dostatočná záruka. Mnohé členské krajiny sa pokúšajú zbaviť sa environmentálnej kondicionality v polnohospodárstve aj v kohézii. A my robíme v podstate to isté. Ja by som si želal, aby sme tu zaviedli nejaký systém hodnotenia potom, ako príjmeme naše rozhodnutie, potom ako nájdeme e, kompromis s radou e, v viacročnom finančnom rámci, aby sme mali nejaké hodnotenie, e, keď sa pozrieme na úspešnosť toho zefektívnenia. Ak zefektívnenie v tejto oblasti nebude také úspešné, ako sa predpokladá, ako to vyžadujeme, tak potrebujeme e, na to nejak reagovať. Neviem ešte ako. E, komunikujem s tieňovými spravodajcami, komisiou a ostatnými hráčmi, aby sme to nejak vyriešili, ale podľa mňa je kľúčové, aby sme našli riešenie. Musíme sa vyhnúť tomu, že Ehm, výdavky na životné prostriedky sa budú obmedzovať výhradne na live a veľké programy z poľnohospodárstva v kohezii mm, nielenže budú, nebudú plniť tento cieľ, ale budú dokonca škodiť, pôjdu proti tomuto cieľu a to nás ešte viacej vzdialuje od e, nášho cieľa. Na záver by som chcel povedať, teda nie na záver, ale chcem určite poďakovať tieňovým spravodajcom za spoluprácu. Veľmi sa teším na diskusie tu vo výbore Envy a našu úspešnosť v tomto programe a v stanovisku parlamentu vidím veľmi pozitívne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za EPP. Teraz pani Ajuso, ktorá nahrádza e, pána e, steňová spravodajcu Mišela Dantena. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno. Pán Danten e, nemohol dnes prísť. Ja to teda prečítam. Mm, chceme poďakovať za prácu, ktorá bola teraz vykonaná. Sa mm, návrh e, hovorí o zmenách, napríklad e, financovanie, nič menej. Myslím si, že je nevyhnutné, aby sme podporili prechod poľnohospodárstva na udržateľnejšie postupy a za týmto účelom navrhujem doplniť sem program, ktorý sa bude volať Prechod pre eh, udržateľné polnospodárske postupy, aby sa vytvorilo financovanie udržateľných programov vrátanie, opätovného využívania zvyškových eh, vôd v poľnohospodárstve a postupné zapracovanie environmentálnych a klimatických podmienok do verejných politik EÚ, ako napríklad poľnohospodárstvo a energetika, prispejú k tejto snahe v oblasti životného prostredia. Z tohto dôvodu eh, by som chcel zdôrazniť to, že finančn- financované programy nemôžu spochybniť politické priority a ciele v ostatných legislatívnych textoch EÚ. Tiež eh, mi záleží na konkrétnej účasti občanských spoločností, na programoch, na financovaní, aby sa zaistila koherentnosť tohto programu a reakcia na problémy občanov. Tiež chcem upozorniť na tretie krajiny a podmienky výberu a kandidátske krajiny, ktoré by chceli byť súčasťou tohto programu. Komisia musí definovať podmienky, za akých je možné v tretích krajinách, e, ktoré nie sú súčasťou tohto programu, e, e, aby mohli využívať tento program. A chcem upozorniť spravodajcu na problémy, ktorým čelia hraničné regióny 80 biodiverzity, e, morskej diverzity sa nachádza e, na území e, týchto krajín. Od roku 2011 tieto iniciatívy umožnili uvedomiť si dôležitosť týchto vzdialených regiónov a zámorských území pre zachovanie biodiverzity vo svete. A preto je potrebné zaručiť v rámci tejto správy aby tu boli podmienky výberu e, alebo e, kritéria výberu pre tieto najzelenejšie regióny, aby mohli byť súčasťou tohto programu Live. Ďakujem pekne. A za SAD pán, pán Kaputo. Ďakujem. Pán predseda, v prvom rade chcem poďakovať kolegovi Gerbrandimu za vynikajúci návrh správy ktorý okrem iného zahrňa aj mnohé e, moje e, návrhy, ktoré som predostrel počas našich odborných stretnutí, ktoré boli podľa mňa veľmi užitočné. Takže mu naozaj ďakujem aj za jeho e, pracovný prístup, kedy spolupracoval s nami všetkými deňovými spravodajcami. Ochrana životného prostredia nepredstavuje bariéru pre rast ani pre zamestnanosť. To musí byť jasné, musíme to stále silno opakovať smutný prípad z výboru pre poľnohospodárstvo, e, ktorý viedol k mnohým problémom v tejto súvislosti. Ale e, z dlhodobého e, hľadiska je dôležitá svetová konkurencie, schopnosť a tam je dôležité snažiť sa za, zastaviť znižovanie biodiverzity a podporiť prechod k obehovému hospodárstvu. Takže treba toho Eh, pre tieto cieľe urobiť oveľa viac a ja sa chcem pozastaviť eh, pri niektorých bodoch, ktoré podľa mňa majú zlepšiť návrh nariadenia LIFE. Ja v tejto súvislosti samozrejme predostriem aj pozmeňovacie návrhy Ehm, bude to ehm, vychádzať aj z mošich skúseností ehm, spolupredsedajúceho pracovnú skupinu pre program LIFE v Európskom parlamente. V prvom rade podľa mňa treba zlepšiť komunikáciu v programe LIFE, zvýšiť povedomie verejnosti o tomto programe aj pomocou komunikačnej stratégie, ktorá by bola moderná a zohľadňovala nové médiá a sociálne siete. A ďalšia poznámka live a fosílne energie je e, tu často prepojené e, s fosílnymi e, energiami, napríklad pokiaľ ide aj o výrobu elektrickej energie a iné sektory, výrobu tepla a podobne, ale má to negatívny dopad na zdravie občanov, na kvalitu ovzdušia. Z môjho pohľadu, keď existujú alternatívy, k nejakým e, e, fosílnym zdrojom, keď existujú obnoviteľné zdroje, tak by LIFE nikdy nemal ani len uvažovať nad tým, že by e, financoval nejaké vybavenie, ktoré vychádza z fosílnej energie. A pokiaľ ide o hodnotenie programu LIFE, Povedal to aj kolega Gerbrandy. Musíme povedať, že strednodobé hodnotenie predstavuje naozaj len taký prvotný obraz e, o zavedených zmenách a my potrebujeme naozaj hĺbkovú externú, hĺbkové externé hodnotenie, ktoré by ponúklo silnejšiu záruku o e, vykonávaní tohto programu a o tom, že sa mu eh, darí dosahovať naše environmentálne ambície. Dôležité je, aby LIFE eh, aj podporil tie potrebné eh, investície do tejto oblasti. Je dôležité, aby európske firmy sa stali zodpovednejšími vo všetkých environmentálnych aspektoch a prispôsobovali svoje praktiky tak, aby nimi čo najmenej poškodzovali životné prostredie. Treba takto posilňovať zodpovednosť podnikov. To by mal byť kľúčový prvok e, programu LIFE, aby sme dosiahli e, cieľ udržateľného rozvoja. Súkromné investície e, podporia transferibilitu projektov, ktoré sú často ohrozované nedostatkom financií Komisia by sa mala ďalej sústrediť na projekty LIFE, ktoré e, sú replikovateľné, rozšíriteľné, tak aby sa zmaximalizovala pridaná hodnota pre Európsku úniu. Treba podporovať projekty, ktoré môžu priťahnuť investície, ktoré sú ekonomicky udržateľné. A ešte dve pripomienky k integrovaným projektom. Prvá Existuje tu taká, taká nerovnomerná distribúcia prostriedkov LIFE medzi jednotlivými členskými štátmi a, a národný príspevok často nie je efektívny pri tom, aby toto sa vyvážilo. A, teda vyberanie projektov na základe prínosov by mohlo umožniť spravodlivejšiu distribúciu, zvýšiť aj, aj efektivitu investícií eh, do programu LIFE zo strany členských štátov. Treba sa sústrediť jednoducho na kvalitné, najlepšie projekty a o najlepšiu možnú geografickú vyváženosť projektov. A napokon eh, treba, aby tieto integrované projekty dosiahli svoj plný potenciál. To závisí ale aj od doplnkového financovania, napríklad vďaka integrácii životného prostredia klímy do e, tých základných e, politík e, Európskej únie ako politika kohézie a politika no, pre poľnohospodárstvo a takisto sa to musí týkať aj ich príslušných nástrojov, fondov. Takisto si Life vyžaduje aj trošku proaktívnejší prístup na úrovni členských štátov, je potrebný ďalej presný monitoring efektívnosti projektov na základe kvalitatívnych aj kvantitatívnych ukazovateľov treba sa zaberať aj znižovaním nákladov a zlepšovaním pomeru e, náklady a prínosy. Je tiež dôležité, aby sme zabezpečili komplementaritu tohto programu s inými fondami Európskej únie a zamedzili prelínaniu sa s inými finančnými nástrojmi aby sme docelili čo najväčšiu eh, pridanú hodnotu pre Európsku úniu z tohto programu. A napokon, pokiaľ ide o rozpočet LIFE, pripomínam, že e, prostriedky, teda výška prostriedkov, ako je to nastavené, je úplne nepostačujúca. Bude si to vyžadovať e, e, viac financií, o to sa, o to sa snažíme. Je dôležité, aby Európska únia, hlavne Európsky parlament, prejavil všetky svoje ambície aby e, sa rozvoj našej spoločnosti menil na, čoraz viac na udržateľný a to je potrebné aj za pomoci tohto programu. E, niektorí tieňoví spravodajci tu nie sú, máme čas. Takže nechal som pána Kaputa hovoriť dlhšie, ale prosím všetkých ostatných, aby rešpektovali rečnícky e, čas, ktorým je vymedzený z rešpektu voči ostatným kolegom za EKR. Tu nevidím tieňového spravodajcu, neviem, či tu má náhradníka. Ak nie, tak za zelených som to ja, kto je tieňovým spravodajcom. Takže e, začnem e, sa teda e, snažiť takisto dodrženie rečníckého času. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi Gerbrandimu, Eh, za jeho doteraz odvedenú prácu. Myslím si, že eh, tento návrh eh, predstavuje veľmi dobré východisko pre prácu a návrh a to teraz práve je dobrý, veľmi slubný a potrebujeme sa dohodnúť na kľúčových prvkoch na dostatočnej úrovni rozpočet, miera spolufinancovania, viaceré kritéria, indikátory, koherentnosť s ostatnými politikami EÚ, vrátanie e, SPP. Chcem zdôrazniť viacere bodov, ktoré sú dôležité z perspektívy zelených, ktoré budú tiež odrazené v mojich pozmeňovacích návrhoch. Musíme zabezpečiť, aby sme bojovali proti biodi- strate biodiverzity, e, ochraňovali e, miesta Natury 2000, aby sa tam dostávalo dostatok pozornosti aj e, zdrojov. Keď sa pozrieme za hranice tohto programu, dôležité je mainstreamovanie biodiverzity aj do iných politík EÚ, prepojenie s inými oblastiami rozpočta to samozrejme sa nám nepodarí presadiť v rámci tohto návrhu, ale musíme to mať na pamäti. A ďalej e, posilniť riadenie, e, transparenciu, lepšiu komunikáciu, e, poradenstvo potenciálnym príjemcom a teritoriálny prístup je dôležitý. Niektorí z potenciálnych príjemcov naozaj potrebujú podporu ak eh, majú byť schopní úspešne požiadať o financovanie z programu LIFE. Páči sa mi, ako komisia nastavila kategórie v tomto programe, avšak eh, nemali by byť silnejšie než samotný program. Musíme posilňovať kapacity aj miestných orgánov, aj eh, v prípade malých programov mimovládiek. Také boli naše doterajšie skúsenosti, malé mimovládky Eh, malé organizácie mali veľké ťažkosti eh, dopracovať sa k prostriedkom z programu LIFE. Eh, geografická vyváženosť je veľmi dôležitá, s tým súhlasím. Tu je dôležitá tá správna perspektíva, ktorá by rozlišovala podľa filických charakteristík a víziev biogeografické eh, rozdiely sú tu dôležité, lebo máme takéto regióny v Európe. Nemali by sme sa zastavovať na hraniciach členských štátov. Z ekologickej perspektívy politické hranice nič neznamenajú. A napokon musíme zabezpečiť lepšie monitorovanie ex ante, ex post hodnotenie, ktoré by sa venovalo projektom na programovej úrovni a ktoré by zavádzalo aj e, e, možnosti e, vlastne ochrany aby teda projekty LIFE neboli ohrozené žiadnym iným výbojom podporovaným z rozpočtu ja sa e, teším na ďalšiu spoluprácu s mojimi kolegami a dúfam, e, že jej výsledkom bude silné e, posolstvo v našom dokumente. a plne súhlasím s pánom spravodajcom, je to veľmi úspešný program, nemusíme jeho zásadné nastavenia nejako meniť. Napriek tomu musíme pripraviť projekt, ktorý by podporoval udržateľné riešenia, zlepšoval tiež prístupnosť prostriedkov malým mimovládnym organizáciám či miestným e, orgánom. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že som neprekročil rečnícky čas. A ďalším rečníkom by bol tieňový spravodajca za GUE, ale nevidím ho tu. To isté platí pre EFDD. Slovo teraz e, teda odostávam ostatným kolegom vo výbore prvým. Na zozname je pani Melior. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám e, Tiež pár poznámok. Chcem zdôrazniť, že sa veľmi teším, že pán Gerbrandy tu predstavil správu, e, ktorá sa nám bude veľmi páčiť vo výbore pre životné prostredie. Nepáčilo sa mi vôbec, ako k tejto téme pristúpil výbor pre poľnohospodárstvo. E, to bolo veľkým sklamaním, preto som rada, že výbor pre životné prostredie tu postupuje rozumnejšie a vypracoval naozaj e, veľmi múdru správu, takže v tejto súvislosti sa chcem poďakovať pánovi Gerbrandimu. Um, ehm, 14. marca v parlamente sme spoločne v Európskom parlamente prijali uznesenie ktorý by sme mali zohľadňovať. V ňom hovoríme, že treba značne zvýšiť financovanie tohto programu, ktorý sa stará o také oblasti ako biodiverzita, energetický eh, prechod, obehové hospodárstvo, všetko to, čo bude veľmi dôležité pre náš život v budúcich desaťročiach a stáročiach. A preto si myslím, že je naozaj správne eh, viac posilniť eh, tento program. Napriek tomu má pravdu pán Gerbrandy, že musíme preto to urobiť e, viac aj v iných oblastiach, v poľnohospodárskej politike, v koheznej politike, zasadzovať sa aj tam za e, väčšiu e, ochranu životného prostredia. Aj tieto formulácie z vašej strany sa mi veľmi páčia. A verím, že sa spravodajcovi a tieňovým spravodajcom podarí sformulovať jasné e, posolstvo zo strany Európskeho parlamentu, že to podporí aj hlasovanie aby sme vyslali posolstvo, že e, program LIFE e, potrebuje mať možnosť realizovať tie dôležité ciele, ktoré chce podporovať. Ja pochádzam zo spolkovej krajiny v Nemecku, kde sa e, prúd vyrába z hnedého uhlia. Verím, že aj tento program prispieje k čo najrychlejším zmenám. Ďakujem a teším sa na ďalšie diskusie v parlamente na túto tému. Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje observation type questions. Uh- Pán Bra- Branen. Um, pár pripomienok keď eh, sa zverejnila práva IPCC, e presun z tých 25% na 30 eh, naozaj eh, dáva zmysel. Prečo nie viac než 30%? Prečo 30%? A nechcem byť diablovým advokátom. Hovorí sa tu o mainstreamingu. Nie je tu aj argument pre pravý opak. Čím viac financií bude v programe LIFE, nebude to podrývať práve mainstreaming? A nemali by sme uh, vlastne podporovať pravý opak. Ja viem, že teraz uh, tu hram úlohu diabloho advokáta, ale myslím si, že je zaujímavé si tieto otázky položiť. No a po druhé, je mi ľúto, že spomínam nad našom tému Brexitu. Uh, Nefinancuje sa disproporčne veľa projektov z programu LIFE vo Veľkej Británii a neostane tu po odchode Veľkej Británie veľká diera, tak povediac. A s tým je prepojené, eh, že keď Veľká Británia bude mimo EÚ, sú tu nejaké plány pre zabezpečenie pokračovania e, pracovných spojení aj po Brexite, aby sme sa naďalej navzájom od seba učili ak tu budú nejaké dobré projekty, aby sa mohli e, kopírovať vo Veľkej Británii a, a naopak. Thank you, as I do not see any further, uh... Už sa nikto nehlási do diskusie, pokiaľ dobre vidím, takže dám slovo komisii. Pán Ganderov sa nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som predovšetkým chcel sa poďakovať za pozitívne hodnotenie programu Live ako takého. E, súhlasíme s týmto názorom. Tento program splňa veľmi špecifickú a veľmi vzácnú úlohu. Pokúsim sa zodpovedať na zo pár otázok v tom politickom kontexte prvou témou bola otázka rozpočtu, e, navýšenie rozpočtu ako návrh. Samozrejme, v našom návrhu komisie máme v úmysle vyčleniť 5,450 miliard na projekty Enviro a klíma. A to v podstate k tomu môže prilákať 2 miliardy plus je tu environmentálny podprogram, ak to porovnáme s aktuálnym obdobím, takže navyše tu je kataliz- úloha katalizátora, ktorú splňa LIFE e, a táto je takisto posilnená. Keď sa pozrieme napríklad aj na strategické integrované projekty, ktoré sú posilnené na mobilizáciu a získanie finančných zdrojov, iných finančných zdrojov. Je tu aj posilnená povaha tých integrovaných projektov e, pre prírodu, pre nature, špecifickým zameraním na mainstreaming. Takisto tu mobilizujeme viac finančných prostriedkov e, e, pre biodiverzitu a podobne. Čiže keď spojíme tieto opatrenia live, chceme zvýšiť financie v celom viacočnom finančnom rámci pre Enviro Pán Garandy a ostatní spomenuli, e, a je dôležité uznať, že táto katalytická úloha alebo potenciál LIFEu sa dá zrealizovať iba vtedy, keď nájdeme náležité prostriedky mainstreamu pri e, tom, ako nastavíme iné finančné mechanizmy tak, aby sa mohli z nich podporovať environmentálne ciele. Takže áno, LIFE má katali- úlohu katalizátora, má uh, E, za cieľ posilniť, je doplnkom iných fondov a v podstate nad tým stavala komisia e, ako získať e, aj iné finančné prostriedky pre environmentálne politiky. Samozrejme, LIFE musí splňať politické ciele a naopak tie ďalšie politiky musia byť koherentné s enviroklimatickými požiadavkami. Hovoril som o programoch Nature, teda príroda, a strategické programy pre prírodu. Chcem vás upozorniť trošku viac na tento aspekt, pretože často sa spomen, spomínalo, že e, príroda a biodiverzita Natura 2000 na to nebolo dosť peňazí a je to jedna z odpovedí, ktorú prinášame teraz, aby sme mohli čerpať viac finančných prostriedkov s cieleným spôsobom zameraným na mainstreaming a E, v plnom rozsahu mohli podporiť politiku biodiverzity a ochrany prírody. E, otázka geografickej vyváženosti je dôležitá. Vieme, že aktuálne LIFE nezabezpečuje potrebnú zemepisnú rovnováhu. Veľmi radi hľadáme, nájdeme riešenia, súhlasíme s vami, že už sa o tom hovorilo predtým, že e, správnym prístupom nie sú národné alokácie. V minulosti sa to neosvedčilo a vybrali sme pri prehodnotení návrh posilnenej spolupráce národných kontaktných miest, e, cez ktoré môžeme šíriť nástroje a prostriedky pre tie najúspešnejšie projekty všade v Európe. Tak by sme si to predstavovali. Ďalšou vecou je klimatická zložka 25 navýšená na 30 Viete, že komisia má horizontálne stanovisko rozpočtu 25 pre klímu, ale to pre life ako také nerobí problém. Nielen, že tam je podprogram klíma ako taký, ale ja očakávam, že väčšina, možno všetky tie ďalšie programy prispejú aj zmierovať alebo prispôsobovať sa klimatické zmeny. E, e, programy biodiverzity a ochrany prírody veľmi často prinášajú výhody aj pre túto stránku. Flexibilita a miera spolufinancovania. Áno, je pravdou, že týmto návrhom chceme umožniť komisii reagovať na vyvíjajúce sa potreby e, v rámci programu a riešiť rôzne typy beneficientov počas splnenia implementácie programu a preto je tu potrebná primeraná flexibilita. Ak by sme si stanovali maximum alebo navýšenie miery spolufinancovania, čo pokiaľ viem, pre určitých potenciálnych beneficientov by bolo výhodné. Potom treba mať na pamäti, že sa potom zníži počet možností financovania a zároveň by to bola minimálna miera spolufinancovania v nariadení. To by znamenalo, že niektoré návrhy bude musieť komisia financovať mierou, ktorá je možno vyššia ako taká, ktorú by navrhli určití žiadatelia, alebo ktorú by potrebovali určití žiadatelia. Takže my sme za zachovanie flexibility. Ďalšia dôležitá vec, o ktorej hovorí pán Garandy, hodnotenie life a uznanie úspešnosti life. doteraz presne vyplýva z dôkladného hodnotenia, ktoré sa spravilo. Úprimne povedané, mm, všetci vieme, že niektoré projekty live, že im to trvá niekoľko rokov v podstate projekty ochrany prírody e, väčšinou sú dlhšie ako 3 roky a zistili sme, že kratšie ako 4 roky jednoducho nám neumožní e, dať údaj na potrebné hodnotenie, čiže chceme sa vyhnúť nezmyselným očakávaniam z hodnotenia. Ak to hodnotenie spravíme príliš skoro, tak e, v podstate budeme musieť po fungovaní programe LIFE, predlžiť to obdobie na hodnotenie a preto navrhujeme dodržiavať tie 3 roky, pardon, 4 roky, 4 roky. Niekoľko záverečných pripomienok. Špecifická úloha najvzdialenejších regiónov a zámorských území a biodiverzita to uznávame a preto nájdete napríklad to, že Life môže poskytovať aj malé granty projektom aj pre e, OCTs, to znamená zámorské najvzdelenejšie oblasti. Pre dostupnosť programu chceme, aby všetci zainteresovaní mali prístup k programom LIFE. To je jeden z dôvodov, pre ktorý prinašame alebo testujeme teraz zjednodušenie, napríklad dvojstupňový prístup predkladania žiadosti o grant. Chceme to zjednodušiť aby beneficienti mohli vstúpiť do systému a pokúsili sa dostať financovanie. E, life programy e, sú programy rôznych rozmerov, rôznych veľkostí a to umožňuje viacerým zainteresovaným bez ohľadu na ich veľkosť zaklopať na naše dvere. A možno posledná pripomienka, Brexit e, čo sa udeje v budúcnosti, prístup tretich štátov k programu LIFE, táto možnosť tu existuje, ak si to tretie štáty želajú, Takže samozrejme, e, budeme radi, ak v budúcnosti Spojené kráľovstvo sa bude zapájať do programov LIFE. Ďakujem pekne a slovo vraciam spravodajcovi na záverečné pripomienky. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem veľmi pekne e, kolegom aj komisii za veľmi dobrú spoluprácu e, pri vnímaní tohto spisu a preto očakávam veľmi dobrú produktívnu spoluprácu pri ďalších krokoch. Niekoľko pripomienok po zo pár otázkach, ktoré tu zazneli. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať Nikola Kaputovi za jeho prácu vo výbore pre polnohospodárstvo. Výsledok útorkového hlasovania možno nebol taký dobrý, ako by sme si boli bývali želali, ale ja vždy sa tak čudne pozerám na tú e, pahltnosť programu, e, výboru e, pre polnohospodárstvo e, majú v podstate tretinu celého rozpočtu a aj tak chcú ešte získať z lajfu viac. Ja tomu nerozumiem. Aj preto, že tak strašne veľa sa investuje do SPP a to veľmi neefektívnym a neúčinným spôsobom. Takže dobre, riešme, budeme to riešiť vtedy, keď sa bude hlasovať o našej vlastnej správe. Paul Brenner mal zo pár otázok o mainstreamingu. Ja si myslím, že komisia už na to zodpovedala do určitej miery. Účelom live je fungovať ako katalizátor a to je veľmi dôležité. Mainstreaming je kľúčový a napríklad ja som veľkým zástancom e, princípu e, žiadnej straty. Ja som presvedčený o tom, že ak budeme míňať do, v polnohospodárstvo aj do kohézie, tak to nemá viesť k žiadnej čistej strate to je v podstate extrémny prípad mainstreamingu a to by mal byť základ e, verejných e, investícií, verejných výdavkov. všeobecnosti obávam sa, že ešte tak ďaleko nie sme, ale určite to je môj úmysel. Ale vzhľadom na politickú realitu obávam sa, že ešte stále e, taký rozpočtový riadok ako LIFE má dôležitú úlohu, pretože mainstreaming – veľmi pravdepodobne nebude taký úspešný, ako by sme si želali. Komisia už odpovedala aj na otázku toho, či Spojené kráľovstvo v budúcnosti po Brexite bude oprávnené. Ja by som vás chcel odkázať na článok 11, v ktorom sa hovorí o oprávnených subjektoch a jasne sa tam uvádza, že tretie krajiny asociované do programu sú oprávnené, takže závisí to všetko od toho, akej podobe sa zrealizuje Brexit. Ak bude veľmi tvrdý Brexit, viem si predstaviť, že nebude žiadne pridruženie e, zo strany Veľkej Británie k takémuto programu a v tom prípade nebudú už oprávnení. Takže opäť je to veľmi dôležitý prvok v diskusii o Brexite. Poprosím vás, ostaňte aspoň asociovaní nejakým spôsobom z EÚ a tak potom Spojené kráľovstvo môže požívať výhody programu LIFE. Na záver, pán predseda, Nikola Kaputo a ostatní tieňovi sa mi poďakovali za spoluprácu. To znamená, že ja sa musím poďakovať svojmu asistentovi Robertovi, predovšetkým jemu, pretože on vytvoril takúto atmosféru na pracovných stretnutiach a dúfam, že medzi poslancami, ak to rozšírime, tak budeme mať veľmi plodnú spoluprácu až do finálneho hlasovania na plenárke, bez ohľadu na to, kedy k tomu dojde. Ďakujem pekne. Ďakujem, čo sa týka harmonogramu, termín na pozmeňovacie návrhy 18. október 11. hodina. Hlasovať sa bude vo výbore NV 12. novembra 20. novembra pardon, 2018 a očakávame hlasovanie na plenárke 2. novembra. Na 2. novembrovej plenárke. A potom prechádzame na ďalší bod programu Európa, ktorá chráni čistý vzduch pre všetkých. A tu by som chcel dať slovo spolu spravodajcom. Začnem s pani Görling z EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento návrh uznesenia je na stole predovšetkým preto, že podľa mňa pre veľkú väčšinu z nás tu prítomných my si myslíme, že otázka čistého vzduchu pravidelne, keď zvažujeme legislatívu, je ako si veľkou otázkou, ale potom sa nerieši dostatočne vážne a veci sa nezlepšujú mnohých členských štátov, skôr sa zhoršujú a to významnou mierou. A ja som veľmi rada, teší ma to uznesenie. Myslím si, že pokrýva všetky veci, o ktorých musíme hovoriť, ale chcela by som na, spomenúť niektoré z nich, ak môžem. Chcem povedať, že v kontexte práce, ktorú som ja spravila ako spravodajkyňa e, Národnú smernicu, viem, že komisia ten tým, ktorý rieši čistotu vzduchu, ten tým veľmi tvrdo pracuje, sa angažuje a E, splňa skoro všetky naše ciele. Ale problémy máme a som rada, že sa nám podarilo to spomenúť. E, problém nesúvisí s legislatívou nutne, ale s implementáciou v členských štátoch. E, upozorním na zo pár vecí otázka, nazvem to Dieselgate, lebo ma lepší názov nenapadá. Videli sme, že niektoré členské štáty konali, ale iné členské štáty absolútne nič tým nerobili a e, pre občanov tu nie je nič viditeľné. E, spoločnosti, ktoré boli obvinené, neboli e, evidentne potrestané a ani pri tej najlepšej možnej interpretácii nedodržiavali literu zákona a to samozrejme e, nám robí problémy, pretože môžeme pripraviť legislatívy, koľko chceme. ak členské štáty nie sú pripravené ju presadiť do praxe, tak sa musíme obratiť na komisiu. A dostávam sa k druhému e, bodu, čo je kvalita, okolitého, kvalita ovzdušia. A viem, že momentálne sa prehodnocuje pravdepodobne koncom budúceho roku bude výsledok a my v tomto uznesení jasne hovoríme, možno by sme to mohli ešte viac rozpracovať, že očakávame, aby smernica o kvalite ovzdušia, okolitého ovzdušia, tá revízia viedla k silnejším aktivitám o tom, ako sa to dá zrealizovať v členských štátoch. Ja nechcem podceňovať schopnosť členských štátov, že na jednej strane čo verejne povedia a potom robia niečo úplne iné, pretože to je realita, to robia. A kvalita ovzdušia je vynikajúcim príkladom, pretože všetci sa podpísali pod to, že znížia ten počet 40 tisíc predčasných úmrtí a pritom mnohých nich sú súdne spory, vyšetrovania a myslím si, že toho bude stále viac a viac takže musíme z toho spraviť niečo zmysluplné a návrh uznesenia hovorí o všetkých týchto veciach. A ešte jedna posledná vec z mojej strany. Identifikovali sme v uznesení špecifické veci pre polnohospodárstvo, amoniak aj metán. A je tu priame prepojenie na zlú kvalitu ovzdušia, ozón. A ja osobne naša skupina to nevníma ako príležitosť e, obviňovať polnohospodárov, ale my sme vždy tvrdili, že toto je príležitosť využiť európske nástroje na to, aby sme im pomohli, aby spravili zmeny. Nie je to ľahké, nie je to lacné a budeme musieť e, naložiť oveľa viac úsilia a chceme znižiť napríklad amoniak e robia to v živočišnej výrobe, ale nie je to lach, lacné. Takže nejdem, nejde o to, aby sme, e, čo sa týka polnohospodárstva, ľudí rozdelili a vládli im, ale aby sme lepšie spolupracovali. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom za SAD, nech sa páči. Ďakujem, nikoho neprekvapí, hovor, neprekvapí hovorí pán Dans, e, že návrh uznesenia nás teší, ako Jolie povedal, aj to jedna z vecí, ktorá je nutná. Je nutné z času na čas spraviť si akúsi inventarizáciu aktuálnej situácie. Všetci vieme, o čo sa jedná, aký rozmer 4 400 tisíc predčasných úmrtí každý rok v EÚ, milióny eur nákladov na zdravotníctvo, ktoré súvisia so zlou kvalitou ovzdušia. Takisto vieme, že počas tohto volebného obdobia sme mali mnoho legislatívnych návrhov ohľadom čistého ovzdušia. Mm, niektoré z nich stanovali ambície do budúcna, iné boli menej ambiciozne. Ako Julie správne povedala, často je to tak, že na úvod je tá stanovená miera ambície dobrá a potom e, to postupne klesá a skončíme pri oveľa nižších ambíciách, či už sa to týka členských štátov alebo niekoho iného. A realita je taká, že v podstate tu kríza a budúca komisia bude musieť oveľa prísnejšie konať v tejto veci. A Nemôžeme jednoducho pokračovať, stále byť len taký mierny a dobrý a dúfať, že e, nejako to snáď raz bude fungovať. Musíme byť oveľa ambicioznejšie. Toto uznesenie je dobrým spôsobom, ako jednoznačne, ale hutne, stručne povedať, aký rozsah zmien je potrebných. Samozrejme, toto bude mať podporu viacerých politických stran a dúfam, že mnohé z tých víziev pre politické citlivejšie sektory, aby prispeli, tam zakomponujeme a budeme mať aj podporu viacerých strán. K tomuto, Julie, to, čo hovorila Julie o polnohospodárstve, to je veľmi dôležité. My sme sa snažili počas eh, smernice o národných emisiách mať špecifické opatrenia pre polnohospodárstvo. Nebolo to populárne. A nie len eh, pri tých bežných, čo sú proti tomu, ale dokonca aj v tomto výbore. Takže naozaj ten rozsah je veľký. Musíme spraviť viac, aby sme znížili emisie amoniaku. E, často si neuvedomuje, ako veľké emisie polnospodárstve prispievajú k zlému ovzdušiu, nielen na vidieku, ale aj v mestách. Je to kľúčový prekurzov e, e, tuchy častíc amoniak e, má dopad asi na 50 vplyv znečistenia ovzdušia na zdravie a samozrejme polnohospodárstvo e, je hlavným zdrojom obživy na vidieku. Takisto musíme prepojiť financovanie SPP na ekologizačné opatrenia pre všetkým zmierňovanie znečisťovania ovzdušia. A takisto ako Juli povedala, že existujú opatrenia, ktoré je možné prijať, nie sú lacné, ale máme zdroje a máme schopnosť zabezpečiť, aby na celoúniovej úrovni sme poskytli potrebnú podporu, ale jednoducho nič nerobiť, to nie je akceptovateľná odpoveď. Doprava tam musí spraviť oveľa viac. Musíme e, vyriešiť dôsledky Dieselgate a musíme viac spolupracovať e, s členskými štátmi, aby auta na našich cestách boli čistejšie, ale doprava bude prvom, prvým zdrojom znečisteného vzdušia v európskych mestách a je dôležité, aby mesta a mestské regióny mali právomoci zaviesť potrebné kroky, ktoré potreb, považujú za vhodné, napríklad e, zóny nižších emisí, e miestne potreby zohľadnené pri obmedzení dopravy. E, mesta poskytujú mnohé iniciatívy a odpovede, ale keď to posunieme na celoeurópsku úroveň, ak by sme to posunuli na celoeurópsku úroveň, mnohé problémy sme vyriešili a mali by sme dať mestám väčšiu úlohu v tomto procese. Bolo by to lepšie. Chcem zdôrazniť to, čo som povedal na úvod o tej regresii, o postupnom znižovaní e, ambícií, odkedy smernica vstúpila do platnosti 11, 11 členských štátov požiadalo úpravu ich emisných stropov. E, aby sa umožnili vyššie absolútne emisie, predovšetkým NOx z vozidiel e, v porovnaní s tým, čo sme sa dohodli tu v parlamente. Takže mali by sme sa pozrieť na oznámenia mnohých členských štátov, ktoré žiadajú e, minimálny termín na odstavenie uhlia, takisto aj otuť, ktorá je škodlivá uh, nervový systém aj pri malej miere expozície. To musí byť priorita budúcej komisie. Ako som povedal, rozhodnutia nebudú ľahké, ale očakávam posilnenie a podporu tohto textu a myslím, že máme dobrý základ, ako som povedal, dôkladného, ale hutného rámca, ktorý môže komisia použiť ďalej. Ďakujem pekne. Pani Višňovská. Ďakujem pekne. Nemusí, nemusíme nikoho presviečať o škodlivosti znečistenia na naše zdravie. Vieme, aké škodlivé to môže byť pre občanov, nič menej. Keď počúvam túto diskusiu, tak musím poukázať na to, že e, vy síce navrhujete zvýšenú ambicioznosť, ale zároveň nie všetky členské krajiny sú momentálne pripravené naplniť svoje súčasné ciele, čiže je dobré zamyslieť sa nad tým, e, ako by sme mali pokračovať. Európsky dvor auditorov vo svojej e, špeciálnej správe 2018 povedal, Eh, teda zanalizoval európske projekty zamerané na ochranu ľudského zdravia voči znečisteniu ovzdušia. A táto správa jasne hovorí, že opatrenia doteraz prijaté nepriniesli želené výsledky. Myslím, že by sme toto mali brať ako základ pre naše budúce kroky. Eh, je dobre prečítať si túto správu. Keďže opatrenia nepriniesli e, želané výsledky, my všetci znášame dôsledky, či už sú ekonomické, spojené s výdavkami na zdravie, alebo sociálne, pretože kvalita života občanov je poškodená. Takže začnime konať racionálne, vychádzajme z faktov a analýz. Budúcnosť budúce obmedzenia proste neprinášajú želané výsledky. Závery v správe Dvora auditorov eh, by eh, mali byť pre nás všetkých poučením. Osobitne chcem zdôrazniť, že v tomto výbore Envy sa vždy snažíme nájsť jedno riešenie pre všetky problémy, ale mm, nemôžeme si len povedať, že stačí mať ambicioznejší cieľ. Potrebujeme e, sa zamerať aj na postupy, e, napríklad pokiaľ ide o znečistenie vzduchu a toto je veľmi jasný dôkaz e, táto správa, že mm, pre mnohé členské krajiny nie je možné, aby splnili svoje ciele. Preto, aby sa zlepšila e, kvalita vzduchu, potrebujeme dlhodobé komplexné riešenia, ktoré sú e, podporené efektívnym financovaním. To navrhlo Polsko prostredníctvom implementácie e, programu Priorit pre čisté ovzdušie v roku 2018 do roku 2029 a v tomto období sme vyčlenili 24 miliard eur a celkové náklady na investície budú viac ako 30 e, miliard. Cieľom tohto programu je zlepšiť energetickú účinnosť v existujúcich rodinných domov tým, že sa zmodernizujú a že sa vymení e, systém e, kúrenia za modernejšie zariadenia. No a na záver chcem zdôrazniť, že som veľmi rada, že toto uznesenie uznáva kľúčovú úlohu um, ústredného kúrenia a s tým spojených zariadení, pretože tie značne znižujú znečistenie ovzdušia. Momentálne to vidíme iba v niekoľkých krajinách, e, v tých, ktoré majú veľmi e, mm, ťažkú klímu. Ale musíme poskytnúť alternatívu tým, že sa budú rozvíjať tieto zariadenia, e, tak môžeme kontrolovať objem emisí, ktoré unikajú do vzduchu. Som veľmi rada, že v tomto mandáte parlamentu sa nám podarilo uznať dôležitosť týchto zariadení, e, hlavne e, v súvislosti s našou smernicou, kde sme sa dohodli, že úroveň podpory e, pre toto ústredné kúrenie sa zvýši. Takže toto je príkladom, ako môžeme prijať racionálne opatrenia. Ďakujem pekne, ďakujem. A ďalší rečník je pán Házenkamp. Pani Házenkamp. Ďakujem pekne. E, znečistenie ovzdušia a toto sa e, e, zvyšuje, pretože štandardy v Európe sú proste príliš laxné na to, aby chránili občanov, čiže potrebujeme skutočne niečo urobiť, napríklad e, musíme e, znížiť emisie z motorových vozidiel a tiež priemyselné emisie, zvlášť v mestských oblastiach. Zvláštnou výhodou e, sú suroviny a intenzívne polnohospodárstvo taktiež vedie k znečisťovaniu vzduchu chov hovedzieho dobytka vytvára obrovské objemy metánu a amoniaku. 40 a, a 4 pokiaľ ide o metán, pochádza práve z intenzívneho polnospodárstva. Máme veľmi vysokú koncentráciu týchto látok a mnohé zdravotné problémy sú s týmito emisiami spojené. Vedecké dôkazy ukazujú, že práve tieto postupy e, vedú k znečisteniu obzdušia a okrem toho e, tu máme aj emisie skleníkových plynov, ktoré pochádzajú z dopravy. Musíme e, mať serióznu politiku Eh, rozsiahlu snahu, aby sme znížili tieto emisie. Nemôžeme nechať občanov, aby sa udusili. Potrebujeme vynakladať viac prostriedkov na výskum. Ehm, nemali by sme si zjednodušovať eh, život alebo zjednodušovať život eh, automobilovému priemyslu. Potrebujeme špecifické princípy, ktoré budú takými smernicami smerom k skutočnému pokroku. A toto sú také, tí, to sú tí zásadní znečistenovateľia, ktorí budú platiť za znečistenie. No a v neposlednom rade za EFDD pani Evi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi šťastná, že som spoluautorkou tohto uznesenia, pretože sa venuje jednej dôležitej téme, ktorá je v ústredí našej eh, politiky nielen v Európe, ale aj v Taliansku. Prehnutie piatich eh, hnie, eh, hviezd je bod proti, boj proti znečisťovaniu ovzdušia veľmi dôležitý preto som rada spolupracovala na návrhu tohto eh, uznesenia. Eh, treba eh, sa zasadzovať za zlepšovanie kvality ovzdušia. Leží mi to na srdci, pretože ja pochádzam práve z oblasti z, z Milána, z Lombardie, ktorá patrí k tým najznečistenejším v Európe a kde jasne vidno negatívne dopady znečistenia ovzdušia. denodene to zažívajú tisíce ľudí v Lombardii a nielen tam potrebujeme naozaj novú paradigmu rozvoja zrealizovať. Už nemôžeme e, ľuďom zamietať ich požiadavku po e, dýchaní čerstvého ovzdušia. Žiada o to čoraz viac e, občanov. V minulosti sa odklepávali preddimenzované veľké infraštruktúrne projekty, ktoré eh, zhoršovali kvalitu ovzdušia. My teraz potrebujeme eh, plány pre kvalitu ovzdušia, ktoré by boli naozaj dôveryhodné a eh, zasahovali by naozaj do hĺbky. Musíme začať konať na viacerých frontoch, bojovať proti všetkým zdrojom znečistenia vo všetkých sektoroch hospodárstva, aby sme E, vlastne zlepšili e, hodnoty jednotlivých znečistujúcich látok vo vzduši. Takisto aj ostatné krajiny, e, niektoré ďalšie krajiny, EÚ, aj Taliansko. pretože Taliansko bola zahajená procedúra proti porušovaniu na jar kvôli presiahnutým limitným hodnotám znečistujúcich látok vo vzduší, ale eh, mali by sme to robiť hlavne kvôli občanom, kvôli budúcim eh, generáciám, aby tie dýchali čistý eh, vzduch. Je treba si uvedomiť, že sú tu určité kľúčové sektory, od ktorých musíme jednoducho žiadať eh, nutnú transformáciu, nielen kvôli kvalite ovzdušia, ale aj eh, kvôli záväzkom EÚ, pokiaľ ide o eh, boj proti klimatickým zmenám. E sú tu naozaj e, oblasti, ktoré doteraz neprispeli k tomuto e, úsiliu. Ehm, tu je dôležité naozaj podporovať aj MHD, e, emisie z nafty sú veľmi škodlivé, treba podporovať nízkoemisné alebo nulovoemisné vozidlá aj toto všetko sú prvky, ktoré eh, dúfam si nájdu priestor v našom uznesení a nájdu podporu eh, kolegov. A takisto mám ďalšiu požiadavku, s ktorou sa obrátim na Európsku komisiu a to, aby sa do eh, našich európskych noriem zaviedli prísnejšie emisné hodnoty, tak ako boli navrhnuté už na celosvetovej úrovni a treba e, začať naozaj e, diskutovať aj o intenzívnom poľnohospodárstve, o intenzívnom chove. E, doteraz sa o tejto oblasti, o tomto veľkom zdroji znečisťovania mlčalo ale e, treba e, túto tému e, nadniesť. Je to veľmi dôležité. Toto odvetvie je veľmi dôležité pre emisie amoniaku, aj meto, metánu čo naozaj zhoršuje potom aj celkovú, celkové ovzdušie a kvalitu ovzdušia v mestách, nielen vo vidieckých oblastiach. Ďakujem. Pani Manfredy má teraz slovo za komisiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme, vážení kolegovia. Musím povedať, že skutočne vítame toto uznesenie. Z celého srdca veríme, že je e, najvyšší čas. Prichádza to teda v čase, kedy musíme zintenzívniť snahu všetkých Poznáte správu medzivládneho panela OSN o klimatických zmenách, o tom, aké naliehavé je konakt. To veľmi silne platí aj e, pokiaľ ide o cieľ čistého ovzdušia. A mm, chceme povedať, že to, o čom diskutujeme, je ešte stále mm, neúspechom, ale nemali by sme podceňovať dôležitoch toho, toho, čo sme už dosiahli. Pred pár rokmi sme sa dohodli, že vytvoríme extenzívnu legislatívu o znečistení ovzdušia a vďaka spoločnej snahe Európskej únie a národných e, e, a lokálnych orgánov sa emisie znížila o 10 až 70 ehm, pod, od roku 2000 a toto pokračuje Máme tu e, ekonomický rast a nič e, menej e, musíme povedať, že toto ešte stále je fenomén, ktorý vedie k, k úmrtiam pol milióna Európanov a Nemôžeme e, znižovať našu úlohu ako globálneho lídra. Musíme sa pozrieť na chartu o kvalite vzduchu a vidíme, že občania sa boja, že skutočne máme niektoré členské krajiny, kde majú veľmi nízku kvalitu vzduchu porovnateľnú s Afrikou a Afrika je kontinentom, ktorý značne trpí týmto fenomenom a do akej miery sa podarí situácia napraviť, bude mať dôležitý dopad na e, celú planetu keďže sme, nám na tom veľmi záleží a e, chceme garantovať dohovory, dovolte mi spomenúť jedno číslo. 30 e, postupov pri porušení pravidiel v 20 členských krajinách momentálne riešime. Schválili sme v máji analýzu pre posilnené opatrenia. Znovu sa snažíme o to, aby právne projekty e, neboli len jediným nástrojom na riešenie týchto problémov a naše konkrétne podporné opatrenia a takisto aj finančné projekty napomáhajú členským krajinám, aby riešili túto výzvu a je veľmi pozitívne, že o tom hovoríme dnes. Hovoríme o nariadení LIFE spolu s ostatnými e, rozpočtovými nástrojmi. Určite toto sú dôležité motory pre zmenu e, veľmi známy prípad e, z Polska. Je tu veľa príležitostí, ktoré sa nie vždy využívajú v maximálnej možnej miere. Zároveň neustávne pracujeme, aby sme zlepšili legislatívny rámec, zvlášť pokiaľ ide o zdroje znečistenia. Viete veľmi dobre o práci, ktorú komisia rea- realizuje, hlavne v súvislosti s Dieselgate, škandál, ktorému, ktorého sme, ktorý sme, ktorý sme anticipovali. Eh, ale teda vzhľadom na tú úroveň podvodov nás to aj trochu prekvapilo. Máme tu nový program testovania emisie a, a my sa veľmi snažíme, aby sme mali dialog so všetkými členskými krajinami, aby sa tie osvedčené postupy presadili. Už čoskoro eh, budeme uh, mať fórum o čistom ovzduší, kde e, e, vlastne tie najlepšie mozgy sa stretnú, podelia sa o najlepšie postupy a pokúsime sa o maximálnu účinnosť, poskytnúť finančnú pomoc členským krajinám. Vítame aj riešenie e, polnospodárských emisí, e, Želali by sme si, aby poľnohospodárstvo bolo sektorom, ktorý bude udržateľnejší. Eh, Envy sa snaží riešiť eh, túto situáciu a toto bude kľúčové aj v nasledujúcich rokoch. Ale možno toto e, ma privádza aj k inému aspektu. V protiklade s tým, e, čo sme videli v e, v Plasix. Toto je vlastne e, program, kde došlo k celosvetovej mobilizácii, tak tu nám chýba v tejto oblasti taká vizualizácia zdroja problémov a jasná identifikácia každého zdroja a vytvorenie, e, zvýšenie povedomia. A preto potrebujeme pomoc Európskeho parlamentu, aby aj tu sa prispelo k zvýšenému povedomiu e, veľmi zacielaným a merateľným spôsobom. Životné prostredie a zdravie sú prepojené a to treba zdôrazniť. Toto je dôvod, prečo zo strany komisie pracujeme čoraz užšie e, s kolegami e, v Svetovej zdravotnej organizácie. Viete, že 30. októbra do 1. novembra sa uskutoční globálny summit o znečistení ovzdušia, úplne historicky prvý summit. My tam budeme spolu s ďalšími mnohými lídrami z celého sveta. Toto je oblasť, kde znovu potrebujeme efektívnosť, lepšiu spoluprácu, identifikáciu kauzálnych prepojení medzi znečistujúcimi látkami a ich dopadom na zdravie. Vo vašom uznesení vítame vašu výzvu pre spoločné kroky vo všetkých politických oblastiach. Vaša výzva prichádza v čase, kedy Ehm, formulujeme eh, závery, ako fungujú eh, štruktúry správy a riadenie. Podľa nás je tu potenciál, ak budeme eh, zomknutí, spolupracovať a organizovať aj interné činnosti v komisii efektívnejšie. Je tu priestor pre zlepšenie existujúcich projektov aj v Európskom parlamente, v TE a aj v Rade. Vstup do platnosti e, smernice o národných emisiách znamená, že členské krajiny majú národné plány, ktoré sú výsledkom informácií od všetkých sektorov a to je hlavným motorom zmeny. Potrebujeme vašu podporu, aby sa toto uskutočnilo v každom členskom štáte primeraným spôsobom. Určite preskúmame veľmi podrobne plány, ktoré nám pošlú členské krajiny v, do apríla budúceho roka. A znovu toto je príležitosť, aby sa vytvorila spolupráca čo podľa um, nášho názoru je vždy na úrovni premiérov jednotlivých členských krajín. A my vítame aj tú skutočnosť, že pokračujete, pokračujete v snahe eh, redukovať eh, emisie metánu. Európska komisia navrhla už v roku 2014 až 2015 kde sme mali návrhy pre e, národné emisie, aby toto bolo súčasťou legislatívneho rámca a znovu polutovaním e, vidíme, že táto znečistujúca látka bola vyčlenená nič menej v súlade s vyhláseniami komisie z toho času. My naďalej máme metán na našom radare a Navrhli sme, aby toto bolo e, pripojené. Bola tu aj štúdia o dopade metánu na znečistenie ovzdušia a ozón. Táto správa sa zverejní už čoskoro a na základe tejto správy a v prípravnej práce pre následujúcu stratégiu pre dlhodobé emisie, predlhové znižovanie emisí skleníkových plynov EÚ. Budeme veľmi rádi, ak vás budeme informovať o tom, ako je možné napredovať v tejto oblasti. Čiže znovu, pán predseda, ďakujem za prácu, ktorá sa tu realizuje, či nám to pomáha. Tešíme sa na veľmi úzkú synergiu eh, Máme tu aj e, smernicu o ovzduší v roku 2019. Toto bude základ pre ešte efektívnejší spôsob implementácie toho, čo už máme v následujúcom kolegiu, takže s vašou pomocou sa to podarí. Ďakujem pekne. Thank you very much and Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o lehoda, lehota na prostredie posmievacích návrhov je 15. oktober 26. novembra budeme hlasovať eh, na výbore a na decembrovej eh, plenárke by sa malo hlasovať na úrovni celého parlamentu o tomto eh, návrhu. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. To je otázka na ústne zodpovedanie na eh, tému iniciatív, Európskej iniciatívy eh, operovačov. Slovo eh, dostanú najprv spoluautori otázky. Začneme s pánom Peterlem z EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno. Z mojej strany by som chcel pripomenúť, že ja už som niekoľko desaťročí včelárom. Takže e, táto téma e, mi osobitne leží na srdci. Európska komisia formálne navrhla, e, aby sme sa sústredili na zlepšovanie stavu v tejto oblasti, kde sa situácia zhoršila hlavne zavedením neonekotinoidov A preto treba e, začať e, chrániť opeľovačov. Je to veľmi e, rozmanitá skupina zvierat. veľmi veľa druhov aj divých rastlín, aj plodín využívaných v poľnohospodárstve závisia od operovačov, preto e, je tu naozaj nutné začať konať, nielen e, kvôli produktivite, ale aj pre ochranu biodiverzity. E, komisia navrhuje tri druhy prioritných krokov. V prvom rade zlepšiť vedomosti o znižovaní počtov opeľovačov, po druhé venovať sa ich príčinám a po tretie zvyšovať povedomie e, na verejnosti a podporovať spoluprácu. V tejto súvislosti návrh uznesenia Európskeho parlamentu sa snaží venovať viacerým e, témam, v tejto súvislosti eh, eh, znižovať používanie eh, pesticídov v oblastiach habitatu opeľovačov. A ďalšie kroky by mali byť integratívnej povahy, nemali by sa zostať iba na, ochrane, na chránené oblasti, potrebujeme tú širšiu perspektívu, potrebujeme začleniť všetkých opeľovačov, pokiaľ teda ide o tú našu snahu ich ochrániť. E, potrebujeme vyvíjať nízkorizikové pesticídy, e, a snažíme sa aj e, viac podporovať výskum. Toto môže mať z dlhodobého hľadiska pozitívny dopad na príjmy, na zamestnanosť. V útorok sme tu privítali slovinských včelárov, ktorí tento rok získali Európsku cenu za ich eh, iniciatívu eh, vytvoriť 20, eh, z, 22, z 20. mája Medzinárodný deň včelárov tam sme sa tiež snažili eh, vysvetľovať, že eh, včely sú veľmi dobrým indikátorom toho, ako to vyzerá s biodiverzitou a celkovo s našim životným prostredím. Ja som presvedčený, že toto uznesenie je eh, dobrým krokom, správnym smerom a myslím si, že by sme ho mali pre toto podporiť. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za vašu stručnosť a chcel by som tiež poprosiť ostatných spolu spravodajcov, aby rešpektovali časový limit 4 minút. Väčšina z nich je tu prítomná, takže dnes teraz v tejto eh, diskusii sa, eh, budeme mať viac rečníkov než pre tých predchádzajúcich. Slovo teda má spolu spravodajkyňa z SND, pani Kadenbach. Aj z mojej strany eh, srdečne ďakujem. Myslím si, že toto uznesenie obsahuje všetky dôležité body. Pán Alois Peterle už tie najdôležitejšie spomenul, takže ja sa sústredím na, na tri body vo všeobecnosti, poprvé, keď sa pozeráme do budúcnosti a zaoberáme sa aj budúcou spoločnou e, európskou poľnohospodárskou politikou, musíme sa tu osobitne venovať aj biodiverzite, pretože iba keď táto bude fungovať, budeme mať aj šancu aby e, sme si zachovali opelovače v Európskej únii tak, ako ich potrebujeme pre našu krajinu aj pre e, poľnohospodárstvo a vidíme, že v mnohých častiach e, Európskej únie vďaka monokultúram a intenzívnemu používaniu pesticídov je práve toto ohrozené. Zároveň diskusie e, tu aj vo výbore PEST môžu prispieť k tomu, že v budúcnosti sa zabezpečí prežitie opeľovačov v Európskej únii. Sme v, tom, e, v tej šťastnej situácii, že v e- Európe e, činnosť opeľovačov považujeme ešte, ešte za niečo samozrejme a zdarma v mnohých častiach sveta za to dokonca už treba platiť, ako napríklad za hnojenie. Pripomínam tu napríklad film, ktorý ukazuje, ako v Kalifornii sa prevážajú krížom e, e, naprieč USA, e, úle so včelami. Treba tu spomenúť aj nariadenie o prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré obsahuje aj teda používanie neonikotinoidov. Tu musíme zabezpečiť prísnejší dohľad, pretože tieto tzv výnimočné používania, nútené používania v mnohých členských štátoch nie sú um, použitiami, ktoré by boli naozaj nutné. Tu uh, musí komisia uh, sa tomuto viac venovať ja verím, že naše uznesenie si vyslúži širokú e, podporu a samozrejme vyzývame kolegov, a ak majú nápady, aby nimi prispeli a pomohli ešte ďalej vylepšiť e, návrh nášho uznesenia. Ďakujem pekne teraz pán Demesmaker. Ďakujem, aj ja budem môcť e, byť stručný, pretože kolegovia toto uznesenie už veľmi dobre popísali. Kolegyňa Kadenbach povedala, že e, vďaka kombinácii viacerých e, faktorov je tu situácia zložitá, biodiverzita sa znižuje, používa sa veľmi veľa pesticídov v mnohých oblastiach. Samozrejme, je dôležité, aby včelári mohli pracovať bez obavy eh, o svoje včelstva. Je to dôležité pre náš celý ekosystém. V správe o biodiverzite eh, sme takisto apelovali na komisiu, aby vytvorila iniciatívu pre tieto eh, opeľovače, opelujúcich mís. Um, vítame tie iniciatívy, ktoré tu sú, ale napriek tomu je možné tu toho veľa zlepšiť ja si myslím, že táto iniciatíva je jednoducho nepostačujúca. Napríklad e, špecifické príčiny miznutia zániku opelujúceho mizu. Nie je to dostatočne objasnené a pritom je to naozaj veľmi vážna problematika. Zákazy sú tu dobré, ale musíme lepšie preskúmať príčiny a preto uznesenie žiada o viac krokov napríklad v oblasti poľnohospodárstva aj e, v oblasti pesticídov, preto tento návrh plne podporujem. Ďakujem pekne. Ďalšou je pani Rís. Táto otázka je zásadná. Predrečníci to povedali a aj e, túto znovu odznelo. Už sme žiadali túto iniciatívu v jednom uznesení od komisie. Myslím, že to bolo v roku 2016 a výzvy sú obrovské, takže ja nebudem znovu opakovať tie čísla, všetci ich poznáme. Mám tu len jeden článok, ktorý sa týka Belgická. Prepačte, ale toto je krajina, ktorá mne je na, mi najbližšia, kde sa hovorí o umrtnosti včiel a minulé zimu dosiahli tieto e, čísla obrovské e, hodnoty, nevydané hodnoty a v júni komisia veno, sa venovala E, tomu, aby sa oboznámila s týmto fenoménom, ale to nestačí. Je potrebné kodať, konať aj v oblasti príčin problému a tieto boli už identifikované. Ja som si včera prečítala jednu štúdiu, ktorá sa objavila, ktorá sa objavila v, e, v jednom časopise, e, kde sa potvrdilo, že stabilita, diverzita a objemy e, populácií opelovačov, opelovačov, opelovačov e, sú spo, spojené s týmito územiami. Je pravda, že toto nám chýba v projekte e, komisie, kde sa nachádza opatrenie, kde e, E, sa riešia skutočné princípy, princípy znižovania stavov e, včiel, intenzívne polnohospodárstvo, pesticídy. Venovali sme jedno celé dopoludne v e, našom výbore tejto otázke opelovateľov, opelovateľov včiel a je potrebné stimulovať využívanie slabších pesticídov, neonikotínov, čo má negatívny vplyv. Organizujeme uh, alebo teda zorganizovali sme pred prázdninami Európsky týždeň včiel tu v Európskom parlamente. Išlo o spoluprácu, ktorá je možná medzi včelármi a plnospodármi a vieme, že existujú partnerstvá, ktoré sú výhodné pre všetkých. Toto všetko je potrebné stimulovať, skúmať korene problému, stimulovať to, čo je možné a to vyjadrujeme aj v našom uznesení. You, And... Ďakujem pekne. A teraz nasleduje za kule pani Konečná. Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, trochu mi to pripadá tak, že sa stále točíme v kruhu dôvodom ubytku operovačov sa venovalo v poslednom, e, v poslednom období veľa výskumov, ale e, výsledky v podstate neexistujú. Všetky významné pesticídy a herbicídy, pri ktorých panuje e, podozrenie zo škodlivosti, bez ohľadu na akékoľvek výskumy boli povolené na ďalšie obdobie. Naša skupina by mohla o tom dlho rozprávať. Podávame námietky voči týmto povoleniam takmer na každom zasadnutí výboru a mm, jedným z negatívnych aspektov, e, pokiaľ ide o životné prostredie, je práve úbytok včiel a napriek tomu komisia tu robí žalostne málo. Pri tom obmedzenie alebo zákazy pesticídov je to najmenej, čo môžeme urobiť Včelstva totiž nie sú len pod tlakom chemikálií, e, včelí mor, vírusy, kontaminácie hliníkom, varoáza a aj mnohé ďalšie príčiny ich, ich ohrozenia tu poznáme ale týmto faktorom sa dá zabrániť e, horšie, v niektorých prípadoch vôbec a preto ostávame pri súčasnom stave a, a pozorujeme, ako prichádzame o životne dôležitý prvok v prírode. Všetci vedia, že pesticídy na základe neonikotinoidov majú nepriaznivý ekologický účinok a zabíjajú včely a napriek tomu eh, aj keď sú zakázané, sa ďalej používajú na našich poliach. Napriek eh, tomu ešte členské štáty povedali, že e, udelia mimoriadne výnimky aj na mm, úkor celoeurópskych zákazov pre určité sféry. Zákaz neonikotinoidov nám tiež kritickú situáciu e, nevyrieši. Med sa naozaj bude stávať e, skutočne vzácnou surovinou, ale dôležitejšie je, že nebude dostatok včiel na opelovanie úrody, čo môže viesť až k celovi svetovej potravinovej kríze. Je mi jasné, že táto rezolúcia, toto uznesenie tu prejde a je mi tiež jasné, že sa e, e, nám e, dostane vlažných odpovedí v súvislosti s našou otázkou zo strany komisie. Na to sme sa tu ale mohli hrať pred rokmi, teraz to už nie. Iniciatíva komisie, ktorú predstavila tento rok, je naozaj vágna, nepostačujúca. Spomína sa tam preskúmame to, čo je zlé a potom možno niečo urobíme Európska komisia musí začať udelovať zákazy, ktoré musí začať tvrdo vymáhať a zároveň členské štáty musia ustúpiť a musia prestať využívať rôzne výnimky a spôsoby, ako tieto e, úpravy obchádzať, alebo naozaj potrebujeme e, katastrofu, aby sme si uvedomili, akú katastrofickú situáciu, nielen pokiaľ ide o úbytok opeľovačov, tu vlastne podporujeme našou nečinnosťou. Ďakujem. Thank you very much. And the next speaker... Ďakujem pekne. teraz pani Dornano. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Takže som bola spravodajcom eh, výboru ENVY o budúcnosti včelárskeho sektoru pred rokom. Konštatujem, že dnes tento projekt uznesenia, návrh uznesenia, ktorý sa týka opeľovačov, ide dobrým smerom ide o komplexné vzanie do úvahy e, problémov, ktoré sa týkajú opeľovačov v Európe. Som optimistom a aj e, veľmi konštruktívna a boj za záchranu opeľovačov ešte nie je vyhratý, ak neonikotinoidy, rôzne chemické látky budú zakázané v Európskej únii v roku 2019, budú existovať výnimky. Eh, a to znamená, že tu vznikajú nové otázky, pokiaľ ide o znečistenie pôdy a podzemných vôd, ktoré uh, sa niekedy využívajú na mm, zavlažovanie. Na to nesmieme zabudnúť. E, Belgicko oznámilo, že bude skúmať možnosti e, udelenia výnimky a predloží komisii e, návrh v tomto smere. Nebuďme naivní. Je pravdepodobné, že viaceré ďalšie členské krajiny budú čeliť podobným problémom a to znamená, že sa vlastne zničí efekt tohto obmedzeného zákazu, pokiaľ ide o nikotinoidy, tiaglopridy a tak ďalej. Žiaľ, tieto nie sú vôbec uh, v tomto zákaze a pokiaľ ide sufozaflory a ďalšie látky, uh, ktoré majú rovnako nebezpečný uh, dopad ako neonikotinoidy. Pred presne rok e, glufozáty sú tiež toxické, e, toxické pre včely a bolo by možno na čase brať do úvahy aj tieto látky. Tento text ale ide celkovo dobrým smerom a ja predložím ešte zo pár doplňujúcich pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Thank you and, uh... Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Baduň. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Nebudem sa vrácať k situáciu opeľovačov Európe, ktorá je dobre známa, pretože naše uznesenie, dôvody, pre ktorého predkladám je jasné. E, je to pokles e, populácie opeľovačov. Musíme e, teda si uvedomiť, do akej miery 85 príjmov polnohospodárov bude ohrozených, ak opeľovače e, vymrú a ohrozí sa e, vzate schopnosť uživiť sa v Európe. E, SPP požiadavky na ochranu zdravia pri povolovaní fitosanitárnych produktov. Spomeniem len otázku metodickú. Keďže sa teda zhodneme a dúfam, že sa zhodneme na principiálne ambicioznom texte, e, kde chceme zachovať e, opeľovače, ktoré sú dôležité pre biodiverzitu, pre vidiek a pre polnohospodárstvo e, budeme opakovať to isté absurdné gesto, ktoré sme spravili viackrát v tomto výbore a mal som proti tomu výhrady, išlo o ochranu opeľovačov. Ja mám na za Flor Nikone, neonikoniodid novej generácie, ktorý bude zakázaný vo francúzsky a ktorý komisia nemala odvahu zakázať v roku 2015 a to tam je pri ďalší neonikoniodid, ktorý je E, škodlivý. E, komisia e, sa však nesnaží chrániť opelovať jeho zákazom. Takisto by som podporila návrh v bode 11 nášho uznesenia o úplnom zákaze neonik nikotinoidov, ale chcel by som ešte vyzvať kolegov, aby sa ďalej angažovali a tlačili v budúcnosti ďalej na komisiu, e, pretože návrhy komisie nezodpovedajú. E, mali by sme spojiť sily, prekonať politické názory a použiť všetky e, nástroje, ktoré máme, by sme zachránili opeľovače. A na záver predložím pozmenujúce návrhy na to, aby v podstate látky, ktoré mali rovnaké účinky ako neonikotinoidy, boli rovnako zakázané. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo komisia. Pán Delgado Rosa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým mm, sme radi, že je tu uznanie potreby riešiť pokles populácií opeľovačov e, tu sa lišia iné veci. Nejde iba o opeľovať, je tu celkový pokles populácie hmyzu a e, tie poskytujú mnohé ekosystémové služby a opeľovanie iba špecifický prípad. Je to prípad toho, čo všetci poznajú, všetci vedia a ktorý má priamy e, prínos pre polnohospodárstvo, ale sú tu aj iné e, služby hmyzu. Teda, to bolo do kontextu iniciatíva sa zameriava na tzv. voľne žijúce opeľovače, nerieši otázky všeobecne spoločné pre opeľovače a takisto je potrebné riešiť základné potreby e, včiel, ale musíme spojiť e, aj e, otázky ochrany zdravia obyvateľstva, problematiku včelárov a všetko musíme zvážiť spolu s týmito voľne žijúcimi operovačmi. Čo sa týka poznatkov, áno, chýbajú nám znalosti, ale aktuálne znalosti už teraz k zákazom. To znamená, je tu viacero dôvodov, prečo klesá populácia opeľovačov. Iniciatíve sa zameriavame na tie hlavné aktivity, kde ďalšie aktivity na rovni EÚ môžu byť prínosom. Napríklad posilnenie existujúcich nástrojov a politik, ktoré bojujú proti stratám prírodného habitatu a znižovanie používania pesticíd pre invazívne druhy. Áno, musíme mať v tom jasné. Samozrejme, že tu aj iné hrozby, napríklad klimatické zmeny, ale konzultácie s odborníkmi, ktoré sme spravili, ukázali, napríklad v súvislosti s klimatickými zmenami, že nevyplynuli z toho žiadne konkrétne opatrenia, ktoré by sme mohli riešiť v kontexte operovačov. Je to globálny jav a neidentifikovali sme nič, čo by sme mali doplniť do existujúcich EU politík o klimatických zmenách, ktoré by mohli riešiť problematiku operovačov. Napríklad ochorenia. Ochorenia, pokiaľ e, svedčia znalosti, e, sú hrozbou pre udržiavanie populácií opeľovačov. Málo vieme o tom, ako ovplyvňujú voľne žijúci opeľovače. Napríklad e, nevieme, aké sú dopady znečistenia ovzdušia na opeľovače a keď nemáme vedecké poznatky, nemôžeme prijať opatrenia na riešenie situácie, ktorá je neznáma. Takže to je vlastne prvá komplexná aktivita na úrovni EÚ pre voľne žijúce opeľovače a musíme zaviesť zásadné procesy, aby e, to fungovalo. Jeden z tých procesov, ktorý pod nás je nevyhnutný, je vytvoriť systematické monitorovanie opeľujúcich druhov, aby sme presne vyhodnotili situáciu. Ešte stále nevieme, do akej miery klesa populácia opeľovačov. Nebudeme možnosť nebude možnosť vyhodnotiť tie aktivity, ktoré chceme prijať, keď nemáme konkrétne čísla. Takže komisia chce vytvoriť spoločnú monitorovaciu normu pre voľne žijúce opelovače, tak aby sme mali ukazovateľ a vedeli vyhodnotiť dopad politik vrátane z SPP polnohospodárskej politike. Tu by som chcel takisto povedať, že v návrhoch po roku 2020 tam sú dobré vyhliadky aj pre opeľovače. Napríklad jeden z cieľov v rámci SPP podľa návrhu prijatom v júni je posilniť environmentálne, prispieť k environmentálnym klimatickým cieľom únie. Cez SPP jedným z konkrétnych cieľov SPP je prispieť k ochrane biodiverzity a ekosystémových služieb a zachovanie habitatu a prírodného prostredia. A v rámci týchto zmien v SPP, ktoré komisia navrhuje od dodržiavania po konania, členské štáty musia predložiť plány pre oba piliere, budú musieť navrhnúť ekosystémy, ktoré budú dobrovoľné pre polnohospodárov v rámci prvého piliera. Samozrejme, ľahko si viem predstaviť, že ekosystémy môžu byť zamerané aj na operovače, môžu byť tak navrhnuté. Takisto bude tu vyššia synergia a spolupráca medzi orgánmi. Takže ja chcem vyzvať Európsky parlament, aby podporil environmentálne ambície návrhu komisie, ambícia návrhu komisie, pretože aj to bude na prospech tomu konkrétnemu e, problému, o ktorom teraz hovoríme, problému opelovačov, ktorý je širšie koncipovaný. Čo sa týka pesticíd, nemôžeme na úvod očakávať, že táto iniciatíva E, bude mať dopad na aktuálne sektorové politiky. Čiže pracujeme na tejto iniciatíve v kontexte existujúceho legislatívneho kontextu, ale v tomto kontexte napríklad návrhy SPP je, sú zamerané na zachovanie udržateľného používania pesticíd. Je to premietnuté do cieľov a indikátorov v našom návrhu. A čo sa týka politik o používaní pesticíd, komisia očakáva od členských štátov, že skvalitnia svoje národné akčné plány, čo sa týka udržateľného využívania pesticíd na základe smernice a stanovia konkrétne ciele pre ochranu a e, znižovanie rizik. Ide o znižovanie rizik z pesticíd a nie o jednoducho zníženie používania objemu pesticíd ako takého. A chceme monitorovať tieto trendy a rizika z používania pesticíd. Komisia má harmonizované ukazovatele rizika, o ktorých sa momentálne diskutuje s členskými štátmi a to umožní komisii stanoviť efektívnosť opatrení ako na európskej úrovni, tak aj na úrovni členských štátov v kontexte hodnotenia budúcich alternatív politík. V súlade s so smernicou o udržateľnom používaní pesticíd ne e, chemických metód e, boja proti škodcom je e, povinná pre všetkých užívateľov pesticíd od januára 2014. Komisia vo svojej správe parlamentu a rade o tejto smernici kritizovala členské štáty, ktoré nekonvertovali integrované princípy boja proti škodcom E, do povinných a popísateľných kritérií, takže chceme podporiť členské štáty, aby napravili tieto nedostatky a dosiahli lepšiu implementáciu týchto nechemických metód boja proti škodcom. Je tu komplexný legislatívny rámec na ochranu včiel pred pesticídami. Sú tu obmedzenia použitia troch neonikotinoidov, ktoré sa môžu používať iba v skleníkoch a všetky aktívne látky musia byť prehodnotené a eventuálne vždy je možné prehodnotiť povolenia používania aktívnych látok. Čiže tu chránime včely a my si nemyslíme, že je potrebné mať ďalšiu legislatívu pre včely. A na záver, komisia odhaduje, že v akcii 7b akčného plánu pre opeľovače prijať implementačný plán pre EFSA usmernenia, dokument o hodnotení rizik e, fitosanitárnych produktov a ich dopadov na včely. O tomto pláne sa momentálne diskutuje s členskými štátmi. Takže v podstate, a opakujem sa, nemôžeme očakávať EU iniciatívu o pelovačoch, aby sa zmenili ňou ďalšie politiky, ale riešime v maximálne v aktuálnom kontexte presadzovanie existujúcej legislatívy na ochranu opeľovačov a dúfame, že táto iniciatíva sa stane nástrojom na, šírenie, na riešenie e, väčších problémov ako e, problémov biodiverzity a znehodnocovania alebo znižovania kvality pôdy, ktoré sú širšieho záberu. Ďakujem pekne a harmonogram, termín na pozmeňujúce návrhy 15. oktober 11. hodina. NV výbor budeme hlasovať 26. a 27. novembra a na plenárke by sa o to malo hlasovať v decembri. Ďakujem za účasť na tejto diskusii a poďme na ďalší bod. Je to ústna otázka s uznesením umožnenie digitálnej transformácie zdravotnej, e, e, zdravotníctva a starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, zvýšenie právomoci občanov pri budovaní zdravšej spoločnosti. E, je to ústna otázka, uznesenie. E, ako prvý vystupí pán Ferias EPP. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán všetkým príjemný dobrý deň predovšetkým. Chcem sa poďakovať e, zastupcovi komisie. E, politika vychádza z toho, že zdravie obyvateľstva je podmienkou pre splnenie základných cieľov prosperity, solidarity a bezpečnosti v EÚ. Za posledné dve desaťročia ročia tu v podstate vypukli big data v celom zdravotníctve, ako aj vznikli nové platformy, nástroje a metodiky, ktorými sa ukladajú, analýzu a používajú takéto údaje. Potenciál tzv. big data, veľkých dát pre zlepšenie zdravia je obrovský, pretože sa môžu podporiť politiky verejného zdravia, dať integrovanejšiu starostlivosť zdravotníctva, znižiť nákladne zdravotníctvo a dať väčšie právomoci občanom. E, takže e, potenciál je tu veľký. E, celosvetová spolupráca pri riešení ochorení, hľadaní riešení, zbližovanie a posúvanie epidemiológie na vyššiu úroveň. Samozrejme vyplynú z digitalizácie určité výzvy, pretože sa jedná o osobnú formu údajov a to je otázka ochrany e, osobných údajov. A preto my sme sa pokúsili mať nariadenie o ochrane osobných údajov, tak aby sme vyvážili súkromie pacientov a zabezpečili zároveň e, šírenie týchto údajov EÚ pre a výskumné účely. Podľa mňa budúcnosť rozhodne o tom, do akej miery sme túto rovnovahu správne nastavili. Okrem ochrany údajov sú aj ďalšie problémy. Napríklad e, datová infraštruktúra, pretože európske zdravotné systémy a databázy sú rozdielne a veľmi fragmentované. Zároveň sú tu príležitosti využívania big data veľkých údajov, vyžaduje si to politické opatrenie v oblasti digitálnej e, e, zdravotnej starostlivosti, ochrany údajov, prístupy údajom, ako aj uľahčenie interakcie medzi pacientami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti e-health e, v rámci digitálneho jednotného trhu prináša príležitosti aj výzvy, ale už je skutočnosťou digitálny prechod e, musíme zabezpečiť tak, aby sa do toho zapojili všetci, tak aby to slúžilo pre všetkým zdravotným zájmom občanov. E, to znamená, nejde iba o to, aby tá mladšia generácia pacientov, zdravotníckého personálu a lekárov, e, by sa to iba tých týkalo. Nemali by sme vynechať z toho tých, ktorí nemajú IKT zručnosti a potrebné zabezpečiť, aby aj tradičné neelektronické prostriedky boli stále k dispozícii Eh, kým nedojde k eh, tomuto eh, paradigmatickému posunu. Digitalizácia a digital, digitalizácia zdravotníctva a zdravotného starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu má viesť k tomu, aby občania mali väčšie právomoci a viedli k tomu, aby obyvateľstvo bolo zdravšie. Cieľom je zabezpečiť prístupu k osobným údajom, zbieranie lepších údajov v najlepšom záujme pacientov a hľadanie lepších nástrojov na podporu posilnenia e, pozície pacienta pri riešení ochorení. Sú tu e-health nástroje v oblasti prevencie a informácií e, v zdravotníctve v čase falošných správ, populizmu a nevedeckých e, poplachov, tak ako sme to zažili pri vakcínach. Musíme nájsť kolektné zdroje informácií. To je veľmi dôležité podľa mňa. Takisto som presvedčený o tom, že občania musia poznať tieto technológie a vedieť, že sú tam na to, aby im pomohli a nie, aby vytvorili ďalšie bariéry. To e, bude im jasné, ak sa e-health využije tak, aby sa zabezpečil e, nepretržitý, hladký postup pri zdravotnej starostlivosti, to, čo občania potrebujú. A chcel by som na záver oceniť prácu spolu s pravodajcov za vynikajúcu spoluprácu pri príprave tohto návrhu, ktorý máte všetci pred sebou. Majú toto na pamäti, teraz potrebujeme od vás, kolegovia, a uvítali by sme od vás, ak by ste vy prispeli k tomu, aby sme mali vyvážený, udržateľný text návrhu uznesenia, viem, že pán predseda to vysvetlí na záver, ale bude to v podstate do budúceho útorka, pretože to je termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ďalší rečník e, zo strany socialistov je pán Zoriňu. 4 minúty. Ďakujem pekne. Uznesenie jasne stanovuje priority Európskeho parlamentu a je to zásadná téma pre našu spoločnosť. Je to zmena prípadu zdravotný systém sa musí sústrediť na potreby pacientov. A máme nové digitálne technológie, tie by mali prispieť k tomu, aby zdravotná starostlivosť bola lepšia. Ak sa zacielíme na pacienta, tak to napomôže aj komunite, aby sa aktívne zúčastňovala e, tohto projektu. Musíme teda podporovať inklúziu. Pacienti, občania musia byť súčasťou a môžu byť súčasťou um, týchto iniciatív. Musí to byť e, jednoduché pre nich. Musia byť schopní využívať nástroje, ktoré budú regulované verejnými orgánmi. To je veľmi dôležité. Podľa môjho názoru ďalšia priorita je podporovať bezpečné cezhraničné prístupy a dáta by mali umožniť, aby bolo možné ošetriť viacej ľudí. Postupné zavádzanie toto do rozličných období nám umožní zlepšiť efektívnosť a partnerstva medzi rozličnými hráčmi v zdravotníckých systémov, medzi verejnými orgánmi a verejnými orgánmi špecificky. Musíme mať univerzálny prístup k zdravotníctvu pre jednotlivcov. Toto by malo byť eh, stimulom pre E, Európu, aby tento program bol ambiciózny, aby sme sa pokúsili využiť e, nástroje s vysokým rozlíšením a zabezpečiť ich využívanie. A pokiaľ ide o zber dát, musia sa využívať bezpečne zo strany e, vedcov. Podpora zdravia bude čoraz dôležitejšia na digitálnom trhu, ale Nemôže to byť ponechané len na e, rozhodnutí trhu. Musia tu byť regulátory, ktoré budú mať jasné priority. Taktiež aj profesionálne organizácie. Niečo, čo bude veľmi dôležité pre nás všetkých a môžeme prispieť tak, ako sa o to snažím aj v iných oblastiach zlepšovania zdravotnej starostlivosti. Ďakujem. Pani Krupa. Ďakujem pekne. Musím povedať, že táto, tento návrh mm, je pre nás problematický. Predovšetkým je to kto bude profitovať z digitálnej e, premeny, e, pretože je tu fragmentácia systémov v jednotlivých krajinách. Uznesení sa hovorí, že sa hovorí o centralizovaných inštitúciách, čiže ja predložím k tomuto pozmenujúci návrh, aby to boli skutočne členské krajiny a ich orgány, ktoré budú zodpovedné za zlepšovanie tohto systému, ktorý budú ich e, občania využívať aby sa nezotierala tá zodpovednosť, ktorú budú mať členské krajiny, aby sa nevytvárali znovu ďalšie problémy. Čiže je veľmi dôležité pre nás, aby sme definovali zodpovednosť pre každú e, stranu, pre každý subjekt, ktorý bude zodpovedný za riadenie dát a predložím pozmeňujúci návrh, kde sa bude hovoriť o, o súkromí e, pacientov a ochrane týchto dát. Najväčší problém sa ale vytvorí e, digitálnou e, zmenou. Pokiaľ ide o poistenie a zdravotnícke organizácie. V uznesenie v bodoch 3 až 7 zdôrazňujeme ochranu osobných dát, ale na druhej strane poisťovne môžu konať jedine, ak budú mať dostatočný objem dát k dispozícii a tu vidíme možné riziko. Predovšetkým otázka toho, kto bude zodpovedný za kontrolu týchto procesov. Bude tu nejaká záruka do budúcnosti, že to bude centrálna databáza dát pacientov, kto, aká inštitúcia budú, bude mať prístup k citlivým dátam, budú to farmaceutické firmy, ministerstva, poisťovne a tak ďalej. Pokiaľ ide o farmaceutické firmy, je tu aj ďalšie riziko v mnohých členských krajinách eh, preplácanie čiastočné alebo celkové a to je skutočné riziko, že tu budú pokusy o odklonenie nákladov, že tie náklady sa budú vysvetľovať odlišným spôsobom. Zber, spracovanie elektronických dát, návrh uznesenia hovorí o jednoduchom prístupe k dátam pre pacientov, kde sa budú využívať IT nástroje. Toto si vyžaduje technologické procesy, tie treba definovať. Eurostat hovorí, že 57 užívateľov internetu sú starší osoby. A to sú práve tí, ktorí si vyžadujú väč- najväčšiu zdravotnú starostlivosť, a 25 nevyužíva internet. Čiže máme tu otázku. Tí, ktorí nemajú prístup k digitálnym nástrojom, budú mať prístup k plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti. Tiež sa tu hovorí o zbere dát a toto spôsobuje problém v prípade pandémii. Ako budeme veci riešiť, takisto migrácia, hranice, letiska, kto bude kontrolovať dáta ľudí, ktorí budú prichádzať, mm, budú kontrolné orgány mať prístup k týmto a tam sú tu tiež problémy s prístupom k inovatívnym digitálnym riešeniam. návrhu uznesenia sa hovorí, že e, dáta budú reálne, ale vieme od firiem, ktoré implementujú riešenia prostredníctvom napríklad e, e, smartfónov, a iných nástrojov, že máme tú otázku, ako tieto dáta budú mm, zozbierané súkromnými firmami, ako mm, budú zdieľané napríklad zdravotnými spoločnosťami alebo s poisťovňami, budú mať prístup k týmto dátam, ktoré sa zberajú takýmto spôsobom. Čiže ja predložím e, takéto pozmenujúce návrhy a teším a teda bude sa to týkať tejto a aj iných otázok. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalší rečník, pani Rís z ALDE. Ďakujem pekne. Belgicko koncom tohto mesiaca spustí túto platformu, aplikáciu, ktorá doplní vlastne zdravotné elektronické karty. A mnohé európske vlády to robia tiež. Je to kľúčové. To, čo robíme tu, je mať európsku stratégiu, eh, ktorá povedie k digitálnej transformácii eh, zdravotných služieb. Vieme, čo to znamená, napríklad eh, pravidelné branie liekov, Eh, sledovanie glykemických indexov, eh, lokalizovanie pacientov, ktorí majú problémy. Možnosti sú nekonečné, ale tu sú podmienky, že sa budú rešpektovať určite princípy. Takže návrh komisie ide dobrým smerom, ale máme tu tri eh, body, na ktorých trváme. Predovšetkým je zásadné, aby všetky onlineové systémy reagovali na uh, štandardy. E, tu sme nekompromisní zaručiť ochranu dát pacientov, ktoré sú e, vysoko osobného charakteru. Po druhé, komisia chce podporiť spoluprácu medzi členskými krajinami, aby sa vytvoril skutočný európsky systém digitálnych služieb, ktorý bude interoperabilný s národnými systémami, bude tu štandardizovaný formát. A po tretie, a to je kameň úrazu celé tejto architektúry. Neviem, či to bolo spomenuté teraz. Eh, informovanie eh, lekárov, sestier, eh, lekárnikov. Je to definícia samotného výberu spoločnosti, ktoré Európska spoločnosť starne, pacienti sú čoraz náročnejší a individualizácia poskytovaných služieb táto digitálna revolúcia nám ponúka možnosti uľahčiť prístup k zdravotnej starostlivosti a značne zlepšiť e, zdravie občanov, ale na to musia byť stanovené pravidlá. Musíme byť na to pripravení a to žiadame aj komisiu v našom uznesení. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ďalší za GUE, pani Konečná. Ďakujem pekne, pán predseda, vážni kolegovia. Európska komisia chce podporiť používanie a rozvoj digitalizovaných médií v rámci zdravotnej starostlivosti pri prevencii nem, ro, chorôb a včasnej diagnostiky, diagnostiky a liečbe a chceme zaistiť silný výskum a školenie pacientov, ktorí a zdravotných pracovníkov v elektronickom zdravotníctve, e-health, v mobilnom zdravotníctve, n-health. Sme už hovorili pred dvomi rokmi už pri e, vyjednávaní o, o nariadení o zdravotných prostriedkoch a in vitro zdravotných prostriedkoch. Moja otázka je jednoduchá. Čo Európska komisia urobila v tejto oblasti? Odpoveď asi poznám a nepačí sa mi. Komisia v tomto roku prišla so šokujúcim zistením, že doteraz využívanie digitálnych riešení pre zdravie a starostlivosť je pomalé a veľmi sa líši v jednotlivých členských krajinách a regiónoch. Prepačte, ale ja to považujem za výsmech. Toto by dokázal vytvoriť aj riaditeľ priemernej regionálnej nemocnice. Za 20 minút je jasné, že v súčasnosti neexistuje žiadna spoločná európska koncepcia, ako efektívne uplatňovať technológie v riadení e, dôležitých agent zdravotníctva. Spoločná európske riešenia neexistujú, databázy nie sú prepojené výsledky výskumov sa dostatočne nezdieľajú, čo je obrovská prekážka napríklad v prípade vzácných chorôb. Toto vzdielanie môže roztrieštenému zdravotnému systému veľmi ekonomicky pomôcť. Naposledy sme o tom hovorili v rámci vyjednávania o nariadení o HDA v čase, kedy cez internet môžete študovať na vysokej škole alebo založiť si firmu alebo vaše hodinky vám môžu merať EKG, môžete to posielať vášmu lekárovi. V niektorých krajinách Európskej únie nie je možnosť mať zoznam zdravotníckých služieb, ktoré vám boli poskytnuté a čo ešte horšie, táto možnosť tu nie je ani pre vášho ošetrujúceho lekára. A používanie e, moderných technológií nehovoriac. E, sme svedkami zlej komunikácie informačnej asymetrie. Nie je definovaná povinnosť vedenia e-dokumentácie ani vlastník dokumentácie, či už je e, jej podoba akákoľvek. Prečo pacienti stále absolvujú rovnaké e, vyšetrenia u rôznych lekárov, keď by stačilo preposlanie výsledkov elektronicky? Podľa mňa ešte na, to najhoršie na celej veci je to, že aj keby sme všetky tieto výmoženosti zaviedli zo dňa na deň, naši lekári ich aj tak nebudú schopní používať. Zanedbávame v oblasti e-health a m-health vzdelávanie lekárov a zdravotného personálu. Tu pomôže jedine celoplošná kampaň spojená s osvetou a zoznamením sa našich lekárov s novými technológiami. Znovu nám teda um, odchádza vlak e, z Spojených štátov a Japonska. Vieme, že pre starnúce obyvateľstva je e-health úplne nevyhnutný. Je jediné udržateľné riešenie. Podľa toho, čo predstavuje komisia, sa zdá, že sa to e, zmení len veľmi málo v nasledujúcich rokoch. V tejto situácii sme sa rozhodli aj o tom, že rozpočet Európskej únie venovaný zdravotnú starostlivosť sa ešte aj zníži a že táto agentúr, agenda sa utlmi. Presný opak je potrebný chceme byť skázenom sveta v tejto oblasti, nemyslím si to a osobne považujem túto oblasť za jednu z najväčších víziev pre novú Európsku komisiu, zvlášť v situácii, kedy podľa prieskumu občania v zdravotníctve očakávajú v nasledujúcich rokoch od Európskej únie oveľa viac. Ďakujem pekne a teraz by som chcel dať príležitosť e, členom výboru pani Cabezon Ruiz ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa vyjadrím k tejto téme. Myslím si, že digitálne zdravie je oblasť, e, kde e, vidíme jej dôležitosť zlepšeného prístupu k zdravotnej starostlivosti pre občanov, ale zároveň je to trošku e, komplikované a citlivé. Nemá to vplyv iba na súkromie ľudí, musíme chrániť toto súkromie a tiež to má vplyv na zdravotné systémy ako také a férový prístup k zdravotným službám. a právo prístupu k zdravotným službám. Vidíme, že je tu aj veľký záujem pre podniky, ale nesmieme to strácať zo zreteľa, že je tu ten prvok podnikov. Komisia, keď sa pozriete na rozličné návrhy, ktoré už dostávame nejaký čas, sa domnieva, že, e, ak budú, že pacienti budú v centre toho všetkého a budú mať práva na prístup k dátam, e, tieto budú e, mm, prevediteľné. Systém je financovaný na základe solidarity e, v súčasnosti. To znamená, že, že väčšina zdravotných systémov, ktoré sa nachádzajú v Európskej únii, v podstate zdraví ľudia plaču, platia na tých, ktorí sú chorí. A to znamená, že zvyčajne, ak ste chorí, tak využívate viacej zdrojov, ako prispievate. Takže musíte mať kritickú masu zdravých ľudí, ktorí financujú tento systém. A v súčasnom návrhu treba zabezpečiť, aby cieľom bolo zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti a právam pacientov. Ale musíme mať na zreteli aj to, že národné zdravotné systémy členských krajinách, kde sa toto organizuje, mm, musia mať naďalej úlohu pre týchto hráčov. A všetká snaha musí smerovať k využívaniu digitálnych technológií a dát v zdravotnom systéme, pretože je tu ekonomický záujem o tieto dáta. A treba zabezpečiť, aby dáta boli využívané v prospech zdravotných systémov. Musia byť správcami tohto procesu, musia chrániť práva pacientov. Čiže sústrediť sa na pacienta áno, ale tiež riadenie systému e, a národných zdravotných systémov musí byť citlivé. Toto treba brať do úvahy, musí to byť súčasťou mixu. Áno, digitalizácia, ale citlivosť. Toto je citlivá oblasť, môže to mať negatívny dopad na férovosť a prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti. Máme dáta a e, tie sú dôležité, ale zdravotný systém tieto dáta dokáže využívať. Čiže zdravotné systémy majú úlohu, ktorú budú zohrávať, ale nesmieme zabúdať ani na tieto ostatné faktory. Čiže férovosť, prístup, toto musí byť v centre tohto uznesenia. Ďakujem. Ďakujem ja vám. Teraz je e, rada na komisii, aby sa vyjadrila pán Marcela. Ďakujem pekne, pán predseda. Chceli by sme sa poďakovať eh, členom výboru za túto diskusiu a za pozornosť, ktorú venujú eh, týmto následným eh, krokom po teraz zverejnení príslušného oznámenia komisie. Zdieľame názor, že Eh, údaje eh, sú veľmi dôležité, preto aby sa zrealizovali tieto zmeny, potrebujeme lepšie digitálne nástroje, lepšie údaje. To by podporilo a zvýšilo kvalitu starostlivosti života a viedlo by to k prínosom pre európskych občanov. Berieme na vedomie význam interoperability Odporúčanie zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby eh, boli k dispozícii eh, elektronic, eh, elektronická história chorobnosti pacientov aj na cezhraničnej úrovni. Členom parlamentu chcem porozprávať, ako to vyzerá s jedným dôležitým projektom, na ktorom pracujeme, kde ide o vytvorenie infraštruktúry digitálnych služieb E, kde by sa zabezpečila práve cezhraničná výmena informácií. A prvé členské štáty, ktoré si začnú e, vymeniať recepty a zhrnutia o zdravotnom stave pacientov, tak urobia ešte pred koncom roka. 22 členských štátov sa chce zapojiť do konca roka 2021. Ako sme spomenuli v oznámení, e, dôraz kladieme na interoperabilitu a komisia bude pracovať na odporúčaniach Eh, týkajúcich sa formátu týchto eh, výmen, takže určite sa budeme zaoberať otázkami prístupu k údajom na cezhraničnej úrovni. Takisto súhlasíme, eh, že treba zabezpečiť prístup, ktorý by bol bezpečný a chránil osobné údaje, dodržiava legislatívu v tejto oblasti E, takže my naozaj vychádzame zo silných, robustných, bezpečných protokolov. E, to je určite užitočné e, nielen teda v oblasti zdravotníctva, ale aj pre výskumníkov. Myslíme si, že kooperácia s členskými štátmi je veľmi dôležitá na to, aby sme docielili tieto ciele, ktoré sme si dali. Chceme naďalej podporovať vzdielanie správnych postupov medzi členskými štátmi toto určite prispoje k transformácii, e, ktorá e, sa sústredí na občanov. Chceme zabezpečiť, aby práve táto transformácia sa venovala otázke digitálnej e, začlenenosti občania aj profesionáli samozrejme na to, aby sa táto, tento prechod umožnil, potrebujú mať tie potrebné zručnosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Um, the timetable for the uh, časový harmonogram. Lehota na prostierať pozmeňovacích návrhov vyprší 16. oktobra o 11. Hlasovať na výbore sa bude 26. 27. novembra a na pléne budeme hlasovať v decembri o tejto téme. Teraz uh, už musíme prejsť k ďalšej uh, téme certifikát rotočnej ochrany pre eh, lekárske výrobky. Slovo má pán spravodajca, pán Timo Völken na 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, ja vítam návrh komisie na zmenu nariadenia o doplňujúcom ochrannom certifikáte pre e, liečivé. E, vyslovene Európsky parlament už veľmi dlho žiadal o takéto niečo. Napokon v, aj v stratégii pre vnútorný trh z roku 2016, ale aj nedávno zlepšen, keď sme hovorili o zlepšenom prístupe k e, liečivám keď sa e, tento návrh pôvodne zaviedol, e, hovorili sme o tom, že chceme podporovať vývoj inovatívnych liečiv v Európskej únii. A to aj dobre fungovalo, ako vidíme napríklad na e, príklade Dánska, ktoré má veľmi silný priemysel v oblasti generík, ale aj inovatívnych liečiv. Takže naša legislatíva niečo eh, spôsobuje, ale svet sa ďalej vyvíja a výrobcovia generík z EÚ zažívajú momentálne problém týkajúci sa hospodárskej súťaže. Výrobcovia, eh, eh, ktorí nesídlia v EÚ, Eh, ich eh, teraz sú na tom lepšie, treba im preto pomôcť, zabezpečiť rovnaké hracie pole medzi tými, ktorí majú sídlo v EÚ a mimo EÚ. Takže tento cieľ vítam s posilnením konkurencieschopnosti výrobcov eh, so sídlom v EÚ, obzvlášť pokiaľ ide o vývoz do krajín, kde neexistuje žiaden typ ochrany vo forme SPC alebo podobne. Ehm, ehm, treba tu však mať ehm, na mysli aj ochranu duševného eh, vlastníctva tento e, certifikát SPC e, má mať platnosť 5 rokov. Ja nenavrhujem žiadnu zmenu e, v tejto časovej oblasti v, mojom, v mojej správe, ale spomína sa tu ešte jeden dôležitý aspekt, rýchlejší prístup k liekom pre občanov. V posledných desaťročiach ročiach ceny nových liekov neustále rastli niekedy dokonca až eh, tak, že sú nezaplatiteľné pre mnohých občanov. Podiel generík na trhu EÚ je veľmi dôležitý, pretože to môže viesť k znižovaniu eh, cien liekov a aj odľahčiť národné rozpočty a zabezpečiť um, situáciu eh, spotrebiteľov. Považujem však za dôležité ne, uh, vytvoriť tu len výnimku v prípade vývozu, ale aj skladovania. Týmto eh, podporíme výrobcov eh, generík eh, silnejšie. Podporíme aj produkciu v EÚ, nie len mimo EÚ. E podporíme pozíciu EÚ ako Centra pre farmaceutické inovácie, aj Eh, by sme nemali dovoliť, aby sme stratili eh, odborné znalosti v takto dôležitom odvetvi, aby sa to všetko presunulo do USA alebo Japonska. Preto v mojom stanovisku navrhujem viac bezpečnostných opatrení, eh, ako v prípade ako sme to už v iných oblastiach zabezpečili. Treba tu vytvoriť takisto výnimky, pre prípad vývozu skladovania. Napokon ja osobne politicky neakceptujem, že za e, vedenie e, sklávania by sa nemohlo zrealizovať kvôli porušovaniu obchodných dohôd. Pokiaľ viem, kolegovia vo výbore INTA tiež nehlásia nejaké obavy v tejto súvislosti. Lehota na e, prestieranie pozmeňovacích návrhov vyprší 16.10. a ja sa už teším na výmenu názorov s kolegami na túto tému. Ďakujem za skupinu EPP, pán Fielner. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem, pán e, spravodajca. Začnem e, tým, že spomeniem jednu dôležitú otázku. Máme e, veľmi silnú ochranu farmaceutického priemyslu, pretože tento to potrebuje na vývoj nových liečiv, pretože to je to komplexná, nákladná záležitosť. Na to, aby tento priemysel mohol investovať do vývoja nových liečiv, potrebujeme tu mať silnú eh, ochranu, aby sme eh, pokrývali rizika, s ktorými sa ten priemysel stretáva. Nie je to len otázka investícií a pracovných miest. Hovoríme tu eh, v zásade o otázke života a smrti pre mnohých európskych občanov aj vo svete. A z tejto perspektívy si myslím, že naozaj si musíme uznať, že tento návrh podrýva v podstate e, tieto e, práva. Ja si nemyslím, že je to správna cesta. Vysielame tu nesprávny e, signál, keď chceme E, vlastne e, v tejto oblasti pôsobiť. Takže to len na úvod, aby ste vedeli, e, čo budem tu zastupovať. Ja si myslím, že by sme sa mali sústrediť na implementáciu, aby bola dobrá, zabezpečiť, aby sme tu nepodrývali ostačn, ostato, ostatné e, e, časti e, rámca ochrany duševného vlastníctva. A mali by sme sa venovať aj iným oblastiam. Musím povedať, že je to vyvážené stanovisko, ktoré som si rád prečítal. Obsahuje to niečo, čo je v zásade veľmi dobré a neobsahuje veci, ktorých som sa obával, že by mohli sa v návrhu ocitnúť. Jednou z týchto e, vecí e, je napríklad retroaktivita. Spoločne by sme to mali odmietnúť. E, keby sme tu zavedli retroaktivitu, tak by sme vlastne vyvlastnili existujúce práva v oblasti duševného vlastníctva a viedlo by to k legálnym problémom, k právnym problémom, takže to je veľmi dobré, že sme nešli cestou retroaktivity. A tiež si myslím, že toto eh, stanovisko E, sa zaoberá e, otázkami vývozu do krajín, kde nie je žiadna ochrana zabezpečená. Ja si myslím, že to sa dá veľmi dobre implementovať. Nič však nie je dokonalé a preto si myslím, že sú tu dve, e, dva problémy, ktoré mám s, tým, s touto správou. Dúfam, že na nich budeme môcť pracovať. Musíme sa im venovať, aby sme tu zabezpečili dobrú ochranu práv duševného vlastníctva Jednou z nich je práve táto otázka skladovania. Ja si nemyslím, že by sme ju mali tu zavádzať do nariadenia. Na úvod poviem, neviem, ako to môže ovplyvniť prístup ku generikám, e, pokiaľ ide o tento e, dodatkov, toto dodatkové ochranné osvedčenie pri liečiva Komisia povedala, že eh, už eh, samitný priemysel tu niečo pre exporty eh, vymyslel. Takže je tu skutočne potreba, keby sme tu zavedli tento stockpiling, prinieslo by to naozaj veľkú zmenu. A veľa prieskumu nám ukazuje, že E, priemysel vyrábajúci generika je ovplyvňovaný e, takým množstvom ďalších faktorov, e, inakších než teda otázky zabrať sa tohto skladovania, že to týmto vôbec neovplyvníme. A ja ne, nesúhlasím s ďalšou vecou, že by e, tu bola snaha riediť e, úpravy komisie týkajúce sa e, oznamovania. Ja si myslím, že je potrebné takéto notifikácie zaviesť v pravidlách pre dodatkové ochranné osvedčenia. Je to dôležité pre možnosť rozhodovať o výnimkách chcete, aby držiteľ dodatkového ochranného, ochranného osvedčenia sa mohol rozhodnúť, či také tu niečo existuje v nejakej krajine, potrebujete e, tieto úpravy, potrebujete zabezpečiť dôvernosť informácií. Ja si myslím, že to bol vyvážený e, prístup, keby sme tu mali takéto e, oznamovacie e, povinnosti. A napokon otázka pre komisiu. Ja som členom výboru e, INTA e, už posledných 14 rokov a tieto dodatkové ochranné osvedčenia sú otázkou, e, ktorú sme riešili pri mnohých rokovaniach e, o, o, o, o voľnom e, obchode. Stále je tu žiadosť po takýchto dodatkových ochranných osvedčeniach. Žiadali sme to od Kanada, to akceptovala. Ja sa teda pýtam, či to nezriedi našu možnosť e, tlačí na dodatkové ochranné osvedčenia v rokovaniach a ako to vyzerá s kompatibilitou s existujúcimi e, dohodami o voľnom obchode. E, ako som už povedal, inak sa mi návrh e, páči, aj keď s týmito dvoma bodmi nesúhlasím. Ďakujem za EKR, slovo pani Krupa. Prosím všetkých, aby rešpektovali ohraničenie račníckého času na 4 minúty. Ďakujem pekne. Ide tu o eh, generika, tie, ktoré sa majú nasadzovať v Európskej eh, únii. Eh, tu majú situáciu výrobcovia z EÚ veľa horšiu než výrobcovia z krajín mimo EÚ. Tento návrh má riešiť práve tieto ťažkosti. Ja sa akurát pýtam, prečo to prichádza tak neskoro, tento návrh keďže tu na ťažkosti vychádzajú zo smernice do roku 2004. Prístup e, k e, liečivám, ku generikám sa má v Európskej únii zlepšiť. Je tu možnosť E, posilniť e, hospodárskú činnosť, vytvoriť e, pracovné miesta. Ako lekárka chcem povedať, že ak sa nejaká, nejaký špecifický liek mení na generikum, tak to môže viesť k zmene účinnosti, treba teda zabezpečiť ďalší výskum čo je spojené s nákladmi. A potom to, to samozrejme súvisí s otázkou, prečo sú lieky také mm, drahé. Dôležité je zabezpečiť aj, aby sa lieky nefalšovali. And the next is Ms. Konečná. No, she has left. Okay. Then um, additional members of the committee can contribute to the discussion. First, again, Ms. Cabezon Ruiz floor is yours. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem vyjadriť eh, uznanie eh, kolegovi Timovi. Ehm, eh, veľmi dobre odvedol prácu na tomto návrhu, je vyvážený. Chcem sa sústrediť na dva body ktoré by mohli predstavovať určité ťažkosti. Ja ich nemám, pán Timon tiež nie, ale treba ich spomenúť. Povedať, že Európska únia môže rozhodovať, kedy sa nejaký patent e, skončí, aby to neovplyvnilo duševné vlastníctvo, a aby teda mohli generika sa dostať na európsky trh. Toto už je, e, toto už samé o sebe predstavuje zlepšenie, zlepšenie v prípade produktov, e, zásubovania, zlepšenia pre zdravotný systém, kde niekedy treba 6 mesiacov na to, aby sa na trh dostali generika ktoré e, budú e, vlastne môcť byť e, vyrobené v dostatočnej miere po tom, čo, nejaký patent, čo nejakému patentu vyprší platnosť. Určite to prispieje ku konkurencii, konkurencie schopnosti nášho trhu, takže vidím tu naozaj šance. Avšak Mali by sme zabezpečiť, aby tu v takýto deň boli k dispozícii európske produkty, lebo ak nie, budeme ich musieť dovážať zvonka nakupovať e, e, zvonka. Ja si myslím, že diskusia o duševnom vlastníctve sa tu nekončí. Myslím si, že sa tu stretávame s anomáliou, e, s diskrepanciou v prípade duševného vlastníctva. Aktuálna realizácia Eh, totiž to je škodlivá k notifikácii. Myslím si, že by sme mali žiadať to isté, ale v prípade tejto notifikácii, tohto oznámenia by sme nemali eh, eh, iné podniky zaťažovať pravidla konkurencie, schopnosti a príslušnosti, tých sa to týka. Toto oznámenie by mala vykonávať komisia, malo by to byť možno aj v iných e, oblastiach. Momentálne je to tak, že momentálne sú firmy odrádzané od toho, aby konali my ale potrebujeme obchodnú stratégiu, ktorá by bola vyvážená, ktorá by jasne definovala eh, zodpovednosť, a príslušnosť. Myslím si, že návrh komisie, eh, ktorý môj kolega vylepšil, je niečo, čo umožní našim podnikom eh, zabezpečiť dobré dodávanie európskych produktov na naše trhy. Ďakujem. Slovo má Teraz kolega Peterle, ďakujem pekne. Kolegovia, keď hovoríme o tom, aby sme dovolili európskym výrobcom eh, generík a biosimilárnych eh, výrobkov, eh, a aby mali dobré východiska také ako tí, ktorí produkujú mimo EÚ. V prvom rade sa tu sústredíme na pacientov a na to, aby mali k dispozícii generika včas. Eh, ide tu o to, aby sme urýchlili prístup k lekárským produktom pre našich občanov za nižšie ceny, čo eh, bude mať aj pozitívny dopad na naše zdravotné rozpočty členských štátov. Treba zároveň si eh, uvedomiť, že takéto výrobné výnimky by nemali poškodovať práv, platné práva, teda v čase, kedy ešte patenty platia. A Treba si uvedomiť, že aj samotná výroba trvá určitú e, e, dobu, aj uvedenie na trh. Takže po vypršaní e, patentov by sme nemali vytvárať horšiu situáciu pre našich európskych výrobcov v porovnaní s tými mimo európskymi. Je v našom záujme, aby sme podporovali výrobu v rámci EÚ a nie v tretich krajinách. Ďakujem a teraz nasleduje pani Grostet. Je cherchais mon bout. Merci, monsieur le président. Hľadal som z ten gombík, ktorý mám stlačiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že generika je pravdou, že generika a bio Podobné lieky by mali byť e, nutne súčasťou politiky farmaceutického priemyslu. To je jasné, ale dôležité, aby sa jedni nevyvíjali na úkor druhých, pretože je veľmi dôležité zachovať aj vývoj, inovácie a výskum, pretože inovatívne liečby dnešného dňa sú generikami zajtrajška. Takže nechceme oslabiť model duševného vlastníctva, ale samozrejme musíme vytvoriť e, vhodné podmienky na vývoj generík. Návrh Európskej komisie má povoliť výrobu generík v Európe pred tým, ako vypršia práva duševného vlastníctva výlučne pre vývoz mimo Európskej únie, to ide dobrým smerom, pretože to posilní konkurencieschopnosť európskych výrobcov generík a e, liekov a tým, že im umožní za rovnakých podmienok konkurovať neeurópskym výrobcom. Ale už menej sa mi pozdáva výnimka e, pre vytváranie zásob, tak ako to navrhuje spravodajca. Áno, mne sa zdá, že výrobca generík e, e chceme povzbudzovať k tomu, aby vyrábali v Európskej únii a nie v tretich štátoch, to je dôležité, ale zároveň platí aj tento argument pre výrobu inovatívnych liekov. Ja sa obávam, že keď tu takto v podstate oslabíme náš stimulačný rámec na inovácie, tak budeme podporovať tých posledných, aby sa orientovali na vývoj a výskum, aby investovali do tretich štátov, kde je ten rámec e, vhodnejší pre ochranu duševného vlastníctva. A v tomto prípade si myslím, že to by sme spravili chybu ak takéto opatrenie samozrejme nemusí zabiť inovácie, ale e, bol by to zlý odkaz, ktorý by sme vyslali, oslabili by sme dôveru, ktorá je nevyhnutná, ak chceme podporiť investície do e, produkcie s vysokým prínosom v Európskej únie. Je dôležité, aby náš zdravotný systém zlepšil prienik na trh generík a podobných liekov ale myslím si, že je potrebné si zachovať tú výnimku pre e, výrobu na sklad. Nemáme nejaké zázračné riešenie. Chceme uprednostniť rýchly prístup k generíkám na trh a nechceme prísť o dôveru spotrebiteľov. To je dôležité na tomto pracovať. E, Komisia hovorí o tom, že je nutná takáto výnimka, že tu môžeme potom prehodnotiť neskôr, čo je mohlo byť užitočné ako riešenie. Ja som presvedčená o tom, že aj iné veci by sa v texte ešte dali v texte komisie vylepšiť, aby sme zachovali tento cieľ konkurencieschopnosti európskeho sektoru výroby generík a pre, do toho v podstate o to mi vlastne išlo, keď predložím zo pár pozmenujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo komisia, pani Verhuven. Ďakujem pekne. Viacero pripomienok k tomu, čo tu zaznelo. Samozrejme, teší nás, že je tu uznanie e, nášho návrhu ako užitočného a vyváženého, čiže to je dobrý základ pre ďalšiu prácu. Zo pár pripomienok niektorým vyhláseniam, ktoré tu zazneli. Otázka výroby na, e, na sklad, na zásoby. E, v, podľa nás nepotrebujeme vyrábať na sklad e, na tie účely, čo to chceme dosiahnuť. Ak sa pozrieme na dopadovú štúdiu, tak najväčšie ekonomické výhody, ktoré chceme týmto návrhom dosiahnuť, to je výhoda zvýšených pracovných príležitostí a rastu v Európe, tie prichádzajú z výnimky na export, nie z výroby na sklad. A to sú obrovské výhody. Hovoríme o navyše milión eur ročne, <clears throat> ktoré by vznikli z výnimky vyrábať na vývoz. A výroba na sklad nie je až taká, takým prínosom. Odhadli sme to, ten dopad je minimálny a Áno, je tu otázka prístupu k liekom. Zvažovali sme aj túto vec a videli sme, že už teraz, ak máte výnimku pre vývoz, už sa tak uľahčí prístup k liekom z jednoduchého dôvodu že máte v Európe funkčnú, fungujúcu produkciu a potom je ľahšie samozrejme znásobiť výrobu a byť, alebo pripraviť výrobu a byť pripravený v deň 1. Čiže z tej ekonomickej analýzy nám vyšlo to, že výrobná sklad nie je nutne nevyhnutná, prístup k liekom je veľmi dôležitý, ale v podstate je to takýto návrh e, nevyrieši všetko. Tu potrebujeme veľa širšiu diskusiu komisia na tom pripravuje, s celkovou, na tom pracuje to s celkovou diskusiou eh, revízie stimulov, takisto súvisí aj s cenotvorbou, takže eh, nežiadajme od eh, tohto návrhu, aby spravil zázraky, čo sa týka prístupu na trh. Čo sa týka jedinečný identifikátor, ako viete, je to v návrhu o liekoch jedinečný indikátor bol zaviedený e, s cieľom e, zlepšiť bezpečnosť zdravia e, v Európe. Podľa nás, e, my by sme postupovali opatrne, nezavádzali by sme do tejto legislatívy takýto návrh, pretože hovoríme o rozdielných veciach. Tu hovoríme o ochrane o duševného vlastníctva a tá druhá smernica má zvýšiť ochranu a bezpečnosť zdravia v Európe. Takže nemali by sme zmiešavať tieto dve veci. Čo sa týka postupu nahlasovania, áno, len chcem vysvetliť návrh komisie. My sme sa chceli, my sme chceli dosiahnuť dva ciele my sme chceli postupovať vyváženým spôsobom. Podľa nás postup ohlasovania, akýsi postup ohlasovania notifikácie je nutný, aby sme zaručili transparentnosť na trhu, aby sme chránili práva e, držiteľov SPC. Nielen držiteľov SPC, ale aj preto, aby podmienky, za ktorých sa vyrábajú generika a biopodobné lieky, aby sa zvýšila transparentnosť. A na druhej strane veľmi citlivo reagujeme na argument, že by to nemalo viesť e, k zverejneniu dôverných informácií. Takže snažili sme sa nájsť rovnováhu. Zaznievajú tu návrhy zmeniť to, áno, samozrejme, pozrieme sa na to, ale ide o to, aby sme zachovali tú rovnováhu. Podľa nás to je dôležité. Špecifická otázka pána Fielnera, či to, čo robíme s výnimkou, či to v súlade s našou zahraničnou obchodnou politikou, FTA politikou. Ja by som povedala áno, dokonca explicite e, v odseku preambule návrhu je to uvedené. To, čo dnes robíme, doplňa snahy Európskej únie e, v rámci dohôd o voľnom obchode. Pretože tento návrh zachováva systém v Európe ochrany duševného vlastníctva, ktorý je najsilnejší na svete. A chceme v podstate ďalej predávať do tretich štátov a darí sa nám to, sme úspešní. E, viete, že v viacerých kontextoch sme úspešní. Takže naozaj tento návrh ide ruka v ruke s prístupom, ktorý máme v rámci dohod o voľnom obchode. To je asi všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz vraciam slovo spravodajcovi. E, ďakujem pekne kolegom aj kolegyňam. Hovorí pán Velken za zaujímavé vystúpenia. Ďakujem pekne e, za tie názory, ktoré tu zazneli. Ja by som e, chcela argumentovať voči komícii s jej vlastným hodnotením dopadov, kedy hovorí, že takáto výnimka by e, sa venovala alebo identifikovaným problémom. Takže komisia si uvedomuje, že skladovanie by mohlo priniesť pridanú hodnotu pre občanov a nemali by sme e, to opomínať. A postup v roku 2000 pred e, VTO, tu pripomínam, vtedy sme mali naozaj ešte veľ, aj napríklad úplne iné televízory, takže svet e, sa nezastavil vo svojom vývoji, takže nepoužívame stále tie isté argumenty. Čo chcem e, zdôrazniť je, že návrh aj v rozšírenej forme, ako to e, navrhujem ja, v žiadnom prípade nepodrýva práva duševného vlastníctva. To treba jasne zdôrazniť aj v prípade skladovania by sa nedovolilo zrazu predávať e, výrobky a v právnom spoločenstve, v akom žijeme my, treba mať na pamäti, že nie každá nelegálna činnosť, ktorú si vieme predstaviť, eh, napokon eh, sa aj zrealizuje, že k nej dôjde. Ja sa veľmi teším z tých zaujímavých príspevkov, ktoré zázneli, Teším sa na pozmeňovacie návrhy, eh, ktoré kolegovia popísali a verím, že sa nám napokon podarí spoločne zabezpečiť lepšiu situáciu v oblasti zdravotníctva pre občanov. Lehota 16. oktober 11. hodina. Pozmenujúce návrhy hlasovanie vo výbore NV 26. 27. novembra a hlasovanie na výbore Júri v januári 2019 a naše najbližšie stretnutie sa bude konať 18. oktobra od 9. do 12.30. Tým Končím naše dnešné stretnutie. Ďakujem za účasť a prajem vám príjemné popoludnie. Dovidenia.